colleagues, um, welcome to this. Takže kolegovia, vítajte na prvom zasadnutí schôdze Libe. Obzvlášte vítam všetkých nových členov. Takže e, začneme tým, že budeme schvalovať navrhovaný program. U- Úvodom e, máme e, jednu interpeláciu pani Intervent. Ďakujem hovorím e, podľa všetkého v mene e, všetkých holandských kolegov a aj ďalších národnosti. Myslím, že by bolo dobre započať dnešné e, zasadnutie vzdaním holtu všetkým tým, ktorí e, skončili e, v troskách malajzijského lietadla. Zdá sa nám, že vzdať takýto holt až na plenárnom zasadnutí v septembri je neskoro. Po druhé, ja som dosť nepríjemne e, za, e, zaskočená mlčanlivosťou európskych inštitúcií, dokonca aj EP. Ani na webovej stránke EP nie je zmienka o tejto tragickej udalosti. Ja by som bola očakávala, že e, predseda EP by zvolal hlavných predstaviteľov, lídrov jednotlivých zložiek parlamentu, aby No, teda konferenciu predsedov, aby sa prebral táto téma e, predseda. Ďakujem. E, plenárne zasadnutie e, bude až v septembri. Toto je asi najpočetnejšie zasadnutie, ktoré sa dnes koná. Myslím, že by bolo dobré vzdať hold týmto zosnulým minútou ticha. Prosím, aby ste povstali. much. Ďakujem. Ďakujem, Sofie, za to, že ste upozornili na túto skutočnosť. Takže, kolegovia, vítajte aj na prvom riadnom zasadnutí schôdze Libé skutočne odohráva sa úplne na e, konci sezóny a bez pochyby ste všetci dosť unavení, e, tešíte sa na dovolenku, ale máme hustý program dnes aj zajtra. Ak dovolíte niekoľko oznámení predsedu na začiatok, obzvlášť to bude na prospech novým členom. Keď som sa stal členom tohto výboru, tak nič mi nebolo vysvetlené. Možno tí starší členovia budú trošku otravení, ale ale e, chcel by som prezentovať štandardné zloženie schôdze. Začne sa vždy oznámeniami predsedu a potom sa e, pustíme do e, programu schôdze. V tejto chvíli máte pred sebou taký balík dokumentov. Keď ja som ho dostal, tak som si ho neprečítal, čo bola chyba. Prečítajte si to, je to užitočné, obzvlášť pre nových e, členov. A myslím si, že aj tí z vás, ktorí sú skúsení e, e, poslanci EP, ale možno ste pracovali v, inej, v inom výbore, tak skutočne toto balík na privítanie členov výboru bol zostavený preto, aby bol pre vás pomôckou. Venuje sa sa mnohým aspektom dôležitým pre vašu prácu e, treba si uvedomiť, že v tomto výbore sa zaoberáme e, celým spektrom otázok a Ehm, skutočne treba mať, e, je potrebné mať v tom prehľad, e, prehľad užitočný pre skúsenejších aj menej skúsených. Chceme zmapovať situáciu e, počas jesene. Chceme si podchytiť, v čom ste špecializovaní, alebo čo vás zaujíma, povedzme, policajná aktivita, ehm, dohľad, ehm, drogové aktivity a, a tak ďalej tak e, toto bude jedna dôležitá. To, to, to je celá, e, teda príklad toho spektra tém, o ktoré by ste sa mohli zaujímať samozrejme aj ochrana údajov, stanoviska, stanoviska uznesenia a dokumenty, ktoré existujú k tej či ktorej téme. Chceme zmapovať ten terén a, a, a e, urobiť to, aby e, keď sa pustíte do práce e, na stanovisku, alebo ste tieňovým spravodajcom, alebo jednoducho sa chcete oboznámiť s existujúcou legislatívou v určitej oblasti, k určitej téme, téme budete e, vedieť, kde siahnuť, kde to nájdete. Toto sa bude diať na jeseň. Je to obzvlášť relevantné pre tento výbor vzhľadom e, e, na široký záber kompetencií, ktoré má. E, a ďalšiu vec, e, do ktorej sa chceme pustiť, sú také briefingy e, pre všetkých členov. Samozrejme, ak bude o to záujem. Má sa to venovať ochrane údajov, ďalším otázkam. Teda taký briefing, také veľmi stručné, informačné stretnutie, aby ste boli, tak povediať, v obraze a e, chceme mať e, veľmi konkrétne briefingy, veľmi cielené pre malé skupiny e, poslancov, poslankyň. To bude veľmi užitočné v takej predohre k tomu, ako sa budete venovať určitej téme. Domnievame sa, že to by mohlo byť užitočné pre každého poslanca a poslankyňu bez ohľadu na to, nakoľko skúsení alebo neskúsení sú v práci v EP. Takže pozrime sa na dnešný e, program. O 10.30 privítame e, dvoch ministrov z talianského predsedníctva, e, ale najprv sa budeme venovať všeobecnému rozpočtu. Jeden z našich nových členov, Tomáš Čičovský, bude to Tomáš Zdechovský, opravuje sa e, predseda a on nám odprezentuje v stručnosti túto tému. E, potom bude priestor na e, diskusiu. Takže John Moran, Joe Moran za komisiu nás uvedie do problematiky a potom spravodajca Tomáš Zdechovský sa ujme slova. Ďakujem, hovorí komisia chcem eh, vám eh, zablahoželať k menovaniu za predsedu výboru eh, LIBE. My z generálneho riaditeľstva pre e, spravodlivosť a vnútorné veci sa tešíme na spoluprácu počas e, ďalších e, rokov. Chcem aj zablahoželať pánovi Tomášovi Zdechovskému, ktorý bol menovaný za spravodajcu pre rozpočet na rok 2015. Prajeme mu veľa úspechov. Napokon chcem privítať niekoľko známych tvári, ktorí sa vrátili e, po, e, po voľbách a chcem samozrejme aj úprimne privítať tých nováčikov. Prejdeme teraz k rozpočtu na rok 2015. Ak dovolíte, niekoľko všeobecných poznámok Chcem vás informovať o tom, ako, bol, eh, ako sme postupovali eh, eh, viacročný finančný rámec MMF, ktorý bol schválený v roku 2014, vytvára stabilnú a pevnú základňu, od ktorej sa budú odvíjať všetky rozpočty až do ro ročné rozpočty až do roku 2020 tie, tie sumy, o ktorých pojednáva návrh rozpočet na rok 2015, fondy a programy, e, ktoré spadajú do, komisi, do kompetencie vášho výboru, sú v súlade s tými sumami a výškami, ktoré sú uvedené v MMF. E, ďalej, čo sa týka výšky platieb, e, treba si uvedomiť, že tam sú čísla, ktoré umožnia rozbehnúť programy a fondy a e, takisto aj umožňujú úspešne ukončiť existujúce programy a fondy. Čo sa týka decentralizovaných agentúr, tie sú nesmierne dôležité v našej e, oblasti práce e, tam skutočne veci sú nastavené tak, aby mohli dobre fungovať. Oznámenie komisie ohľadom programovania ľudských a finančných zdrojov pre decentralizované agentúry na obdobie 2014 až 2020. To bolo schválené v júli, toto oznámenie v júli 2020 2013. Pri príprave e, rozpočtov na rok 2015 komisia zohľadnila výstup zo zmierovacieho procesu pre rozpočet 2014. Napríklad Europol získal dva ďalšie posty v rámci toho zmierovacieho e, procesu a takto aj zostane v prípade Europolu v rozpočtu, v návrhu rozpočtu 2015 komisia sa snaží eh, vyrovnávať, započítavať prebytky z predošlých rozpočtov, to znamená z roku 2013, a teda e, toto e, započítavať v príspevku komisie agentúr. Čiže tento návrh rozpočtu hovorí o tých, tak povediať, čerstvých peniazoch, nových peniazoch, ktoré sa majú použiť v roku 2015 v súlade s MMF E, konkrétne sum pre agentúry. Komisia musí penalizovať agentúry, ktoré plne nevyužijú prostriedky im pridelené v predošlých rokoch. Čiže pokoty boli vyrúbené e, nasledovne. Dvojpercentné zníženie e, pridelených prostriedkov to sa vzťahuje na EASO a dvojpercentné, zniženie zníženie e, príspevkov e, vzhľadom na to, e, že nevyužili viac ako 5 pridelených prostriedkov. To sa vzťahuje na EULISA ja by som chcel upozorniť na sumy v roku 2015, ktoré sa odlišujú zásadnejším spôsobom od sum v rozpočte na 2014 v roku 2015, eh, čo sa týka eh, Fond pre integráciu a azyl, sú tieto nový fond, v našej oblasti. Ehm, takisto sú tam fondy týkajúce sa integrácie utečencov. Tam sa to zvyšuje 3 účelovo viazaných prostriedkov a 140 čo sa týka e, e, platieb na realizáciu. V roku 2015 návrh rozpočtu e, na vlastne fond internej bezpečnosti vrátanie fondu pre ochranu hranica zvyšuje o 3 účelovo viazaných a 20 realizovaných platieb. Toto sú výrazné zvýšenia a umožnia naplniť naše existujúce zmluvné záväzky. Toto vzýšlo z kritiky, ktorú oprávnene vzniesol e, Európsky parlament tento rok a minulý rok. Jednoducho bolo málo peňazí e, v rozpočte e, na to, aby sa splnili tie záväzky, ktoré sme zvýšili, čiže 140 v jednej oblasti a 24 tej druhej oblasti. Také sú navýšenia. Čo sa týka programu spravodlivosti, zahrňa to to aj završenie predošlého programu spravodlivosti a boja proti prevencii. Tam je 5-percentné navýšenie účelovo viazaných prostriedkov a takmer 23 z hľadiska eh, realizovaných platieb. Ako to vyzerá v prípade agentúr? Celková požiadavka na eh, objem na 6 decentralizovaných agentúr v oblasti eh, vnútra sa zvyšuje tento objem o 10 Ak to porovnáme s rozpočtom na rok 2010, 2014. Toto je výrazné navýšenie, predovšetkým sa týka dvoch agentúr Europol, tam je zvýšenie o 13 a EU-LISA, ktorá zastrešuje SIS a VIS, to sú IT systémy, tam dochádza k navýšeniu o 22 e, Celková požiadavka e, prostriedkov EU na tri decentralizované agentúry v oblasti spravodlivosti porovnaní 2013 tam je mierne navýšenie o 1%. I hope that this general overview... A verím, že tento celkový prehľad vám umožní lepšie pochopiť návrh komisie e, na rozpočet 2015. Ďakujem. Tak, teraz odovzdávam e, slovo pánovi Zdechovskému. Členové našeho výboru, vážení predstaviteľi. No, vážení predstaviteľa Európskej komisie, chcem poďakovať za tento návrh. Keď sme posudzovali návrh Európskej komisie, tak sme vychádzali z listu, ktorý bol napísaný v marci tohto roku. Tento výbor to poslal Európskej komisie, komisii, kde spomína niektoré svoje pripomienky. Z môjho pohľadu je dôležité to, že ak sa navýšia sumy pre Europol, Frontex a EU-LISA, čiže pre externé agentúry, ktorý, ktoré súvisia s najnovšími udalostiami e, vo svete majú reflektovať dianie a zameriavanie sa Európskej únie na vnútornú bezpečnosť Podľa mňa sú dôležité tie kroky Európskej komisie, ktorá chce, aby e, sumy sa na tieto agentúry zvyšovali. A to prispieje k väčšej bezpečnosti občanov EÚ. Ďalej pripomínam, e, že sú tu isté termíny, do ktorých je potrebné predložiť svoje pripomienky, čiže 27. augusta o 12. to je termín pre predkladanie pripomienok k správe, ktorá bola predložená 1. alebo 2. septembra sa bude konať stretnutie tieňových spravodajcov a potom sa 3. bude hlasovať. Čiže toto je z mojej strany všetko. Thank you very much. Ďakujem. Čiže myslím si, že 27. to je termín, ale môžeme to ešte overiť. Ďakujem. A ďakujem aj za to, že ste prehovorili prvýkrát ako člen. Ehm, najprv by som chcel dať hlas pánovi Jacekovi. Well, thank you, Mr. Ch- yeah. Mr. Chairman. I, I wanted to... Vážený pán predseda, chcel by som prehovoriť ako teňový spravodajca, ak teda máme na to čas teraz. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Eh, chcem podporiť toto stanovisko a tieto priority. Chceme poďakovať spravodajcovi za vyváženú správu. Eh, v súčasnosti je veľmi dôležité, aby eh, sme sa správali opatrne, čo sa týka rozpočtu a aby sme pomáhali agentúram financovať nové povinnosti. Som preto veľmi rád, že vidím navýšenie rozpočtu Frontexu a takisto budeme sledovať, aby sa tieto zdroje dobre využili. Súhlasíme so spravodajcom, že Frontex musí posilniť e, svoje stavy zamestnancov, aby vykonával správne svoje úlohy. Takisto je dôležité zabezpečiť e, dostatočné zdroje e, pre iné orgány, najmä pre stredozemnú task force čo sa týka migrácie, e, my e, sa chceme, my chceme vyjadriť znepokojenie nad týmto rozpočtom a chceli by sme, aby sa tomuto dostalo viac zdrojov. To by však znamenalo, že sa zníži rozpočet v iných položkách. Napríklad uh, e, Libe žiada o to, aby sa vysvetlilo navýšenie uh, rozpočtu pre EU LISA. A e, takéto systémy e, neznamenajú, ktoré využívajú, že sa e, hneď navýši rozpočet. Chceme, aby komisia vysvetlila, prečo sa to musí takto navýšiť. A keď sa týka dodržiavania legislatívy, tak by sme sa chceli správať príkladmi. Um, Európsky súdny dvor v apríli uh, vyhlásil, že um, zadržiavanie uh, dát je nelegálne a um, myslíme si, že všetky dopady tohto rozhodnutia neboli implikované. Mohla by komisia vysvetliť, uh, či komisia bude financovať niektoré, reali- niektoré záležitosti? a ktoré sa týkajú z tohto rozhodnutia. Čo sa týka legálneho hodnotenia, e, komisia e, by sa mala zaoberať niektorými e, záležitostiami, ktoré sa týkajú zadržávania dát. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda mohol by som sa e, vyjadriť e, vyčerpávajúco e, k navýšeniu rozpočtov agentúr a budem kriticky, kriticky v tom zmysle, že nejde o to, aby sme čerpali viac, ale aby sme čerpali lepšie a zásadne, aby sme plnili, zdôrazňujem, plnili to, čo je rozpočtované, aby sa to nemuselo vrácať. E, moja pripomienka sa e, týka Europalu. E, ide o to, že rozpočet na rok 2014 bol 88,6 miliónov eur a návrh na 2015 je 92,7 milión eur. Teda podľa mojich údajov to predstavuje 12-percentný nárast, ako komisia povedal práve 13-percentný nárast. A nárast rozpočtu pre Europol e, by bol hlavne e, venovaný na dve oblasti. IKT, teda operačné a informačné e, systémy a e, ostri, a to je boj proti kybertrestnej činnosti. Ale čo sa deje v oblasti personálu? Ako viete, podľa medziinstitučnej dohody pre určovanie rozpočtu na rok 2014 až 2020 bol určený cieľ znižovať o 5 počet zamestnancov tých 32 agentúr únie počas nasledujúcich 5 rokov. Podľa tejto politiky e, komisia navrhla znížiť 10 e, e, pracovných miest v Europole v tomto pláne na rok 2015 a pridať 4 miesta pre dočasných zamestnancov v osi 3. Toto je pozitívny signál bez pochyby, ale je to zníženie celkom o 6 pracovných miest a neumožní Europolu splniť tieto ciele a plniť súčasné výzmy. A v súčasnosti máme pred sebou teda zjavný e, rozpor. A čo žiada Europol? Europol nežiada viac rozpočtu, ale ešte e, okrem toho e, e, rozpočtu, ktorý e, je, mu udelila komisia, e, žiada o posilnenie personálu, aby e, mohol plniť e, tie požiadavky na svoje služby a, e, a teda Europol vyžaduje 29 e, dočasných zamestnancov na Ostri a potom ďalších na IKT3. Takže on žiada o 12% narast rozpočtu pre personálne účely. Je tu návrh zníženia, ktorý podporujem bez výhrady a ešte e, zavedem jednu výhradu, ktorú som ešte nemohol zniesť. A ide o to, že aby e, tieto e, pracovné miesta e, mali e, s eventuálnu a e, dočasnú pavahu, aby to e, nebolo trvalé. A nakoniec chcem e, oznámiť e, komisii ďalší flagrantný rozpor zo strany komisie keď e, ste e, vyjadrili zámer e, zlučiť agentúry CEPOL a Europol a našťastie parlament neschválil tento návrh, vtedy komisia nepovedala, že ak by sa zlučili, tak tie úspory, ktoré sa odhadali na 16,2 miliónov eur počas obdobia 2015 až 2020. Eh, no mm, teraz pre eh, jeden ekonomický krok eh, žiadate náraz o 12 miliónov eur. Takže, pán predseda, chcem povedať Európskej komisii, že parlament naďalej presne sleduje, analizuje nielen rozpočtové prostriedky, ale aj plnenie rozpočtu a argumenty, ktoré odvodňujú e, tento váš návrh rozpočtový. Takže budeme postúpať podľa tvojej správy a podporovať tieto pozmeňujúce návrhy. Ďakujem, pán Diaz, mm, pán Miller. Ďakujem, vážení kolegovia. Najprv by som chcel zagratulovať pánovi, Zdechovské, pánovi Zdechovskému za výbornú prácu, ktorú zvládol za taký krátky čas Všeobecne musím povedať, že súhlasím s, týmto, s touto správou, ktorý je výsledkom analýzy návrhu komisie na rozpočet na rok 2015. Mám niekoľko pripomienok. Čo sa týka oceku 3, ten sa sústredí na nesú, nedostatočné rozpočtové prostriedky na azyl. Ja, myslím, ja si myslím, že v súvislosti s nedaným vývojom to musíme e, jasnejšie povedať. E, balík e, sa bude implementovať do budúcich rokov a to znamená, že agentúra bude mať viac práce. Nemôžeme znižovať rozpočet agentúry, ktorej objem práce sa bude zvyšovať. Takže ja to pozmením. Ja by som eh, chcel povedať, že v eh, odseku 18 toto je, eh, sú vnútorné záležitosti sú e, vydelené zdroje pre lepšie stratégie návratu. My by sme mali udržať správne rovnováhy, správnu rovnováhu medzi integráciou a stratégiou návratu. Čo sa týka odseku 5 a 6, v podstate si myslím, že výbor Líbe by e, nemal prijať zvýšenie v oblastiach, kde sa rokovanie ešte neskončilo Ehm, e, nariadenie o Europole sa ešte neprijalo, čiže to navýšenie pre Europol nie je mm, opodstatnené. Takisto by sme mali opatrnejšie hovoriť o podporovaní e, vstupov. Je to Smart Border Program a toto je, to je vysoko veľmi kontroverzné. My navrhujeme v našej, našom pozmeňovacom pozmeňovacej úprave e, opatrnejšie znenie. No a na záver by som chcel e, vás poprosiť o podporenie môjho pilotného projektu, e, ktorý má za cieľ vytvoriť lepšie synergie medzi zdrojmi, zdrojmi pochádzajúcich z európskeho rámca, pre Rómov a takisto e, aj národných zdrojov, aby sa zlepšilo ich vzdelávanie a aby sa vytvorili možnosti vzdelávania pre rómske deti. Rómovia by mali byť lepšie začlenení do programov EÚ a e, ak sú európske vlády úprimné, ak hovoria, že zamestnanie sú e, ich prioritami pre všetkých. Ďakujem. A nakoniec e, pani Veržia. Pán predseda. Oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, nášmu spravodajcovi. Mm, ja len veľmi stručne, pretože e, som si tú správu detálne neprečítala. Ja však mám zlý dojem, ktorý sa týka rovnováhy tohto rozpočtu. Ide o otázku bezpečnosti, spravodlivosti a práva, e, ľudské práva a občianské práva. E, rozpočty, ktoré sú tu mm, najvyššie, tak sa, tieto sa týkajú bezpečnosti, Eh, ale tu nie je rovnováha. Nie je tu rovnováha medzi spravodlivosťou a ľudskými právami. Týka sa to Frontexu, ale aj iných programov, eh, napríklad azyl, migrácia a integrácia. Takisto nie som spokojná s tým, ako sa tieto finančné prostriedky rozdelili v novom mm, naprogramovaní rozpočtu mnoho vecí sú ponechané na pleciach členských štátov. A my sme to už viackrát povedali tejto komisii, že členské štáty musia toho ešte veľa urobiť, ak sa chceme vyhnúť takým drámam a tragédiám, aké sme videli v stredozemnej oblasti. Čiže ja predložím návrh, náš, nášmu spravodajcovi a teším sa na schôdzu tieňových spravodajcov. Ďakujem, som rád, že sa tešíte na to stretnutie s tieňových spravodajcov. Toto je dobrá atmosféra. Neviem, či e, sa komisia ešte k tomu chce vrátiť. Áno, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. I'll try and be, be... Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť hovoriť stručne, no mm, pár veľmi dôležitých e, argumentov vznelo počas jednotlivých e, príspevkov, ktoré sme dostali a všetky berieme na vedomie. V súvislosti s Frontex EASO e, mám dve veci. Prvá je, že e, sumy, ktoré sa upravujú v návrhu rozpočtu na 2015 a e, samé sumy, ktoré vyžadajú tie agentúry, e, my sme plne prijali tie návrhy, ktoré sme dostali od agentúr a myslím si, že to je to veľmi dôležitá vec, že tento rozpočet nie je vytesaný do kameňa. Musí to byť prúzný nástroj a to je No, ako dobre viete, pretože tu riešime vždy no, pozmeňujúce rozpočty a ak sa zmenia okolnosti, čo sa aj menia v našich činnostiach, tak vždy je možnosť zmeniť rozpočty, eh, hlavne v súvislosti s Stredomorím, kde Frontex a IAZO sú veľmi aktívne. Po druhé, môj generálny riaditeľ, pán Hud, tu bude a bude hovoriť s výborom dnes popoludní o e, pracovnej skupine pre Stredomorie a e, bude to príležitosť s ním prebrať tieto body. Jedna vec, e, ktorá odznela a e, ktorú si veľmi ceníme, je ten nápad, že sa nemusí za každú cenu zvýšiť rozpočet, ale že sa môže lepšie čerpať náklady. A e, to s tým súhlasíme a môžeme urobiť v každej oblasti čerpanie nákladov, aby sme e, boli efektívnejší a urobili viac z toho tou sumou peňazí alebo aj s menšou. A súhlasím, že personál agentúr je e, osobitná téma, ktorú poslanci uvádzajú a sledujú a my to berieme na vedomie, no je to e, jasný záväzok znižovať personál agentúr, tak ako je tomu aj v parlamente, aj v komisii, aj v rade, aj v ďalších inštitúciách o 5%. Túto vec musíme splniť. No v agentúrach e, je málo priestoru na manevrovanie. Posledná pripomienka k tomu, čo odznelo k EU LISA a značnému zvýšeniu e, jej rozpočtu. E, to e, je hlavne spôsobené aktualizáciou informačného systému pre víza, ktorý, ktorá prebehne v 2015 a ako mm, viete, v značných aktualizáciách informatiky treba veľa platiť. Ďakujem, chcem spomenúť kolegom, že sa navrhuje že ako v predchádzajúcich rokoch e, bude e, oneskorená lehota na pozmeňujúce návrhy, takže to bude 22. augusta v stredu e, na plodne a ehm, dohodlo sa, že sa budú môcť predkladať pozmeňujúce návrhy len po anglicky a to nie preto, že ja hovorím po anglicky, ale je to také nešťastná zhoda okolností a ak nemáte námietky, sa chcem opýtať, ak máte námietky, môžete namietať. A chcem povedať, že je tu v miestnosti pán Depre, ktorý je bývalý predseda tohoto výboru, a tiež bývalý spravodajca z, k rozpočtu a e, chcem povedať, že pre tento rozpočet, e, pre tento výbor sú dôležité rozpočty a máme tu viacero agentúr v našej posobnosti a je to pre nich e, životodárna tekutina, tieto rozpočty a je to pre nich kľúčové a takže ďakujem, že to robíte. Ako pán Depre povedal, súhlasíme, že ak poslanci sa o to zaujímajú, tak je to dobré. A tiež by som chcel spomenúť, že keď som sa ujal predsedníctva, bývalý predseda e, Fernando López Aguilar nebol prítomný, takže chcem teraz využiť túto príležitosť, že on je tu s nami a chcem sa poďakovať za jeho službu v tomto výbore a chcem sa poďakovať za jeho prítomnosť dnešného Máme tu um, dvoch bývalých eh, predsedov v miestnosti. Ďakujem, Fernando. Nie som si istý, či každý uh, rozumel týmto pripomienkam. Máme tu uh, dvoch uh, bývalých predsedov výboru VIBE, ktorí tu neboli, keď som sa ujal predsedníctva. A potom tu mám uh, ďalšie oznámenie, že je tu technický problém s Dančinou, ak sú tu dánsky poslanci tak e, môžu hovoriť po dánsky, ale e, nemajú tlmočenie do dánčiny. A máme tu aspoň jedného podansky hovoriaceho člena. Mm, pre nových poslancov musím tieto veci oznamovať, lebo je veľmi dôležité, aby ste mali tlmočenie vo vašom jazyku a je dôležité tieto veci oznámiť, ako e, vidíme tak e, my stíhame rýchlejšie plniť náš harmonogram. Chce niekto pripomienku? Kolegyňa? Ide, ide o otázku pozmeňovacích návrhov, pán predseda. Ak som to dobre pochopila, tak e, máme e, predkladať do 27. augusta pozmeňovacie návrhy v angličtine. Je to prázdninové obdobie, ale aj keď sme mali veľmi krátke časové obdobia, sme sa snažili e, vyhnúť tomu, aby sme e, museli pracovať v jazyku, ktorý nie je našou, či materským, materinským jazykom. Um, viete, um, možno by to bolo lepšie um, pre všetkých a hlavne teraz, keď tu máme mnoho nových poslancov, um, Nemali by sme si e, zvykať e, na e, zlú prax a mali by sme rešpektovať mnohojazyčnosť. Um, Máme tú prúznosť si zvoliť 13. ak by to chcel výbor. A to sme tam zapracovali ako alternatívu, ak by boli výhrady a myslím, že to je zmysluplná výhrada, takže 13. môže byť, 13. augusta, ak kolegovia s tým súhlasia, áno, na poludne. Nebude to na konci dňa, ale vždy je to na poludne. 13. augusta bude lehota a hlasovanie bude 30. 3. septembra. A e, ja hovorím viac, e, pretože e, my teraz e, nemáme časovú tieseň, pretože nemeškáme v našom harmonograme, takže môžete sa ujať slova, môžete vystúpiť k tomu, k tejto veci alebo k inej veci. Máme o 10.30 talianského ministra, ktorý príde ku nám, ale ešte tu nie. Ana, chcete ešte pripomienku vysloviť? Faktickú? Alebo všeobecnú? Tack så mycket Claude. Eh, vi började ju mötet med... Ďakujem Claude. My sme začali eh, túto schôdzu s eh, tou témou zostrelaného lietadla, no chcem pripomenúť všetkým, že pred troma rokmi 69 mladých sociálnych demokratov v Norsku bolo zavražených a 7 mm, bolo zavražených v Osle je dôležité, aby sme si to pripomenuli, pretože oni chceli vyvraziť e, mladých ľudí, ktorí verili v spoločnosť, e, demokraciu a politiku a e, myslím, že treba si pripomenúť tento incident a upozorniť všetkých na to, že sú to tri roky, odkedy e, toto zverstvo bolo spáchané. Áno, ďakujeme, Anna. A teraz si dáme krátku prestávku, zatiaľ čo budeme čakať na e, ministra talianského predsedníctva, takže prosím vás, nechoďte preč, ostanete tu v blízkosti a začneme e, schôdzu o čosi neskôr.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 colleagues, we're going to begin the meeting. Kolegovia, začíname schôzu. Colleagues, just one uh, bit of housekeeping before we... Uh... Kolegovia, len uh, trošku organizačných vecí, než začneme s uh, kolegom z talianského predsedníctva k predchádzajúcej diskusii o rozpočte. Budem mať uh, lehotu 27. augusta a rozhodli sme sa, že to bude 27. augusta a musím to oznámiť e, ako predseda, aby to bolo podľa pravidel. To môžeme ešte vysvetliť, ale tak to urobíme. It gives me, um, great pleasure to... Je pre mňa veľkým potešením privítať našich dvoch kolegov z talianského predsedníctva, minister Alfano a minister Rolando. Mám to potešenie zastupovať parlament na e, neformálnej rade pre spravodlivosť a vnútro a než predstavím oboch ministrov, chcem povedať, že myslím, že to bolo e, veľmi dobre zorganizovaná rada. Myslím si, že to veľmi ostro sa zameriavalo na naše priority, e, na strategické eh, usmernenie pre ochranu údajov a IPPO a mm, pracovnú skupinu pre Stredomorie. Bolo to ako zoznam mm, bodov programu tohto výboru a eh, my sme smerovali tú diskusiu na témy, eh, ktoré sú pre nás dôležité aj presídľovanie, aj Sýria a tiež tam mm, bolo veľa z diskusí o výsledkoch európskych volieb, o politické situácie, ako to vplyva na všetky tieto témy. Takže bolo to dobre zorganizované a ďakujem pekne za to. A my teda zistíme viac o tom a poslanci budú mať dosť času, aby kládli otázky ministrom, tak ako ja som mal tú možnosť na tej schôdzi rady. Takže ja najprv dám slovo ministrovi Alfanovi na 10 minút a potom náš minister spravodlivosti bude mať e, slovo na 10 e, minút a potom bude prvé kolo otázok. E, najprv dám slovo koordinátorom a novým poslancom. Najprv teda prvé kolo bude pre koordinátorov a potom, keď koordinátori dodržia čas, tak bude mať dosť času, aby poslanci si zapýtali otázky v druhom kole. Takže začneme s prezentáciou. Najprv pán Angelino Alfano, maximálne 10 minút ak sa budete držať času, tak budeme mať dosť času na odpovede mnohých otázok. Ďakujem, pán minister. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád a e, som vďačný pánovi predsedovi Moarešovi, že práve my tu dnes môžeme byť. Som veľmi rád, že sa zúčastnil na našom neformálnom stretnutí v Miláne. Som mu za to vďačný. Je to pre mňa naozaj veľkosťou, že tu dnes môžem byť práve v tejto miestnosti, ktorá je venovaná veľkému Euró- európskemu a talianskému štátnikovi um, Alcidovi de Gasperovi, uh, ktorý veril v Európe a um, za niekoľko týždňov si pripomenieme jeho uh, úmrtie. Uh, bude to 60 rokov od, toho, od tej chvíle, čo zomrel. Um, uvedomujem si veľmi dobre, že sa e, začína e, tento talianský semester, tento talianský polrok vo veľmi náročnej um, a zvláštnej situácii. Máme nový Európsky parlament, máme novú Európsku komisiu. Um, a doplňa sa komisia, aby mohla začať naplno fungovať. Dve premisy sú veľmi dôležité. Poprvé, európske práva, to je e, formula, na toto je model preto, aby sme posilňovali Európu. A e, my musíme zaručiť výsledky pre európsku budúcnosť. Téma slobody a bezpečnosti je zásadnou témou pre EÚ. A dnes sa stretne e, komisia, ktorá má v rukách osud EÚ a ja Ehm, vám chcem povedať, že my ako talianské predsedníctvo chceme naplno pracovať s parlamentom, pretože um, úloha Európskeho parlamentu je podstatná. Nie len preto, čo sa týka spolurozhodovania, ale z politického hľadiska je úloha parlamentu nezas, nezastúpiteľná práve v tejto veľmi náročnej fáze EÚ. Cieľ európskeho predsedníctva, teda talianského predsedníctva v oblasti e, vnútorných záležitostí je ten, aby sme pracovali na veľmi úzkých a prepojených vzťanoch s Európskym parlamentom, aby sme zaručili kontinuitu s tými iniciatívy, ktoré e, sa už začali. No a potom, aby sme e, zavadzali nové usmerňujúce línie v súvislosti s tým, čo urobili predchádzajúce predsedníctva, teda lotyšské a luxemburské a ďalšie. Dnes pre nás stojí dôležitá otázka a je to migrácia. Celá Európska únia musí čeliť tejto otázke. Um, musíme na ňu hľadať riešenia. My navrhneme uh, také opatrenia, ktoré budú mať európsky charakter a práve preto, osa, preto sme sa stretli 8. júla v Milane na neformálnej rade. E, čo sa týka stredozemnej task force, task force e, myslíme si, že naozaj potrebujeme bezodkladné zásahy, aby sme dosiahli e, bezodkladné výsledky, ktoré budú mať bezodkladný dopad aby sme potom mohli konať, ehm, keď sa vyskytnú udalosti ehm, migrácií. Chcem len pripomenúť, že Task Force Stredozemia bola založená v októbri minulého roku, keď v Lampeduze zomrelo viac než, e, zahynulo viac než 300 migrantov. Predsedníctvo má v úmysle vyhradiť e, veľký objem svojej energie na boj proti obchodu s ľuďom. To sú strašné e, javy, ktoré redukujú ľudskú dôstojnosť. E, chceme e, pomôcť maloletým bez sprievodu alebo obetiam obchodu s ľuďmi. Musíme vypracovať analýzy a dobrú prax na to, aby sme vedeli identifikovať aj prípady ľudí, ktorí zmizli. Európska rada a komisia musia spoločne pracovať na tom, aby našli e, riešenia na súčasné výzvy, ktoré stoja na vonkajších hraniciach EÚ. Keď hovoríme o hraniciach, je dôležité e, povedať e, niečo na úvod his, v histórii sa nevyskytla žiadna federácia, ale, federácia alebo konfederácia štátov, ktorá by zrušila svoje vnútorné hranice, tak ako sme to my urobili v prípade Schengenu. A, a keby sme neochraňovali vonkajšie hranice. V tej chvíli, keď sme my zrušili vnútorné hranice, tak e, sme európskym občanom slúbili, že e, musíme ochraňovať vonkajšie hranice a preto predsedníctvo chce zintenzívniť e, svoje úsilie ohľadom opatrení, ktoré by mali e, byť prioritné. Ja chcem mať konkrétne opatrenia e, pre prácu stredozemnej task force. Task force. Prioritným cieľom bude vydelenie finančných a ľudských zdrojov pre Frontex, aby agentúra mala dôležitejšiu úlohu v stredozemnom mori a takisto, aby sa e, operácia Mare Nostrum dostala do európskeho rámca. Keď my hovoríme o hraniciach, nehovoríme len o stredozemných hraniciach. My si uvedomujeme, že je e, veľmi dôležité klasy otázky aj ohľadom východnej hranice našej únie budeme robiť všetko preto, aby sme implikovali, teda uplatnili opatrenia Eurosuru a zároveň by sme mali podporovať koherentný rámec kanálov legálnej migrácie a uľahčiť vstup migrantom, ktorí prichádzajú k nám v dobrej viere. E, a toto je podľa mňa strategické. Um, o tomto sme hovorili aj na neformálnej rade v Milane, že by sme mali rozviť hĺbšiu spoluprácu medzi vnútornou ehm, a vonkajšou politikou EÚ. Ehm, vieme si predstaviť, že budeme mať spoločnú radu záležitosti vnútorných a zahraničných rokujeme o, rokujeme o balíku Smart Borders, redukovanie opatrení ohľadom víz, ďalej víza pre pohyb, vstup do EÚ občanov z tretich krajín za cieľom výskumu. Toto je generálna stratégia. Stále tu máme tému národných rozhodnutí ohľadom medzinárodnej ochrany. A ďalším cieľom je to, že doplníme spoločný systém e, azylu. Takže toto je taký všeobecný rámec téma, tém, ktoré sa týkajú globálnej stratégii. Ďalším stĺpom je téma bezpečnosti. Um, tu netreba spomínať nejaké detailné záležitosti, ale každý si všimne, že bezpečnosť je súčasťou slobody a E, my chceme zaručiť e, bezpečnosť európskym občanom. Preto by sme mali zrevidovať e, bezpečnostnú stratégiu EÚ a predsedníctvo sa zapojí do tohto procesu revízie. Je zásadné zaručiť ochranu základných ľudských práv a zároveň riešiť problémy vnútornej bezpečnosti aj vo vzťahu s tretimi krajinami je pred nami obrovská práca, pretože práca revízie e, stratégie by sa mala odraziť v návrhu rady ohľadom vnútornej bezpečnosti e, a to do konca roku 2014. Spolupráca policie a Europolu sú kľúčovými prvkami, aby sme e, prehlbili spoluprácu. E, rizika infiltrácie do e, ekonomiky bude e, zásadným bodom predsedníctva a takisto aj vstup zločineckých organizácií, ktoré chcú vstúpiť do verejného obstarávania. Posilníme boj proti korupcii a takisto aj boj proti terorizmu. Toto je generálna stratégia, všeobecná stratégia aj, um, ktorá sa týka aj terorizmu v EÚ, pretože vidíme tu fenomén um, lone wolves, osamelých vlkov a uh, fighters. Taliansko uh, chce um, poukázať na svoj legislatívny rámec, ktorými sa bojuje proti zločinom e, nenávisti a takisto aj diskriminácie, e, rodové diskriminácie. Cyber security, čiže mm, bezpečnosť, e, kyberbezpečnosť. Na neformálnom stretnutí v Miláne sme povedali, že chceme zaru- začleniť do našej agendy aj um, občianskú ochranu uh, Chceme totiž eh, pracovať na prevencii proti eh, katastrofám. Chceli sme, aby sme o tomto špecificky diskutovali. Ďakujem za to, že som tu mohol vystúpiť a som otvorený vašim otázkam. Môžeme sa sem vrátiť, keď to bude potrebné. Čaká nás veľká práca, veľká zodpovednosť ale sme eh, si istí, že eh, aj vďaka tomu, že budeme diskutovať s Európskym parlamentom, budeme vedieť efektívne sa zhostiť našej úlohy a eh, dáme Európe jasné a bezpečné smerovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďakujem, že ste aj mm, sa zmestili do vyhradeného času. Takže eh, prejdem na eh, ďalšieho rečníka, eh, na pána Orlanda, ktorý sa zhostí priorit v oblasti spravodlivosti. Ďakujem, pán predseda Moraeš. Ďakujem aj za to, že ste sa zúčastnili nášho neformálneho samitu v Milane. Zdravím všetkých členov tohto výboru. Ja by som chcel tomuto výboru zaželať všetko dobré a veľa úspechov v práci. Títo poslanci, ktorí boli zvolení na týchto 5 rokov, majú pred sebou veľké úlohy a naši občania od nich veľa očakávajú. Aj talianské predsedníctvo sa vydalo na svoju cestu len pred pár dňami. Čiže Eh, ako už urobil kolega Alfano, aj ja vás chcem uistiť, že eh, sa pokúsime eh, plodne spolupracovať s Európskym parlamentom a radou. Máme pred sebou predsednícky pôrok a táto spolupráca sa môže konať formálne i neformálne. Cieľ je, aby sme posilnili európsky priestor spravodlivosti, aby sme zohľadnili um, jednotlivé, just, jednotlivé tradície členských štátov. My chceme toto naše rozhodnutie aplikovať všade. Občianské, trestné právo, elektronická spravodlivosť, elektronická justícia, My sme o tom hovorili v, počas neformálnej rady. A chceme vytvoriť dôveru medzi e, jednotlivými e, aktérmi. Predsedníctvo e, si zobralo, zobralo do úvahy strategické línie, Eh, rady a využila neformálny summit v Miláne, a ešte chcem raz poďakovať pánovi predsedovi, že rade eh, mohla poďakovať za tieto línie. My chceme analyzovať eh, úsilie Európskej komisie a preto sme zobrali do úvahy tri témy procedurálne záruky e, s prihľadnutím na e, Lisabonskú zmluvu. Chceli sme vytvoriť rovnováhu medzi tradičným prístupom z Tampere v procesoch, ďalej e, vzájomné uznávanie súdnych rozsudkov, kde predsedníctvo predpovedá, že sa toto rozšíri najmä v ohľadom, ohľadom konfiškovania a ďalej e, adekvátne formácie, ktoré národným súdcom a operátorom v tomto sektore dovolujú, aby si vybrali sofistikované nástroje. Mnoho členských štátov e, to už povedalo a ja to opakujem, že treba prepojiť tre oblasti. Uznávanie a ochrana práv Eh, ktoré sa zakladujú na nástrojoch, ktoré schválila rada. A takisto treba zlepšiť aj sektor vzdelávania sudcov a operátorov v eh, justícii. Eh, samozrejme, pravidlá sú dôležité, ale dôvera je takisto dôležitá v súdnictve jednotlivých krajín. Existuje prepojenie medzi členskými štátmi, ale treba prepojiť aj jurisdikcie, aby sa mohli e, veľmi rýchlo uplatňovať e, naredenia pravidla. Čo sa týka komisie, tá sa stretne s pánom komisárom Letersom, ktorý e, sa ujíma svoje funkcie, aby sme pokračovali v spolupráci v ďalších iniciatívach. A teraz by som chcel e, načrtnúť ciele nášho predsedníctva, ktoré zaujímajú tento výbor. Samozrejme, budem rád zodpovedať na vaše otázky. No, aby sme efektívne e, zaviedli Um, nástroje pre súdni, súdnu spoluprácu. Chceme udržať úzky vzťah medzi uh, vnútornými záležitosťami a ekonomickými faktormi stability, aby sme sa vyhli rizikám uh, tomu, že zločinecké skupiny preniknú do legálnej ekonomiky. Uh, ohľadom vnútorných záležitostí chceme posilniť sú boj proti obchodu s ľuďmi, terorizmu a chceme podporiť základné práva. Tam spadá aj ochrana osobných dát. Musíme veľmi úzko spolupracovať s tými orgánmi, ktoré spomenul už pán minister Alfano. Viete, že rada chce definovať nový legálny rámec pre ochranu osobných dát. Talianské predsedníctvo bude robiť všetko, aby sa zaviedol všeobecný e, režim. E, chceme urobiť veľký pokrok ohľadom e, pravidel výmeny osobných práv, či už v rámci všeobecného naradenia alebo v rámci smernici, ktorá sa týka súdnych konaní a iných konaní a to koherentne medzi obidvomi nástrojmi. Chceme zaručiť efektívny rozhodovací proces. My sa budeme venovať e, legálnym rámcov ohľadom výmeny dát s tretimi krajinami, ohľadom law enforcement e, a takisto aj prevencii závažných fóriem zločinnosti. Chceme vytvoriť rámec silnej ochrany pre občianske práva. Vieme, že Európsky parlament e, veľmi prihliada na túto tému a e, aj rada by mala definovať svoj e, politický náhľad na tento návrh. Hovorili sme s pani Albrecht a Súhlasili sme s tým, že nové e, normy by mali prihliadnúť na dôverný charakter, že by sme mali zabezpečiť väčšiu právnu ochranu e, popri e, slobode. Samozrejme, európsky legislátor bude musieť zohľadniť rozhodnutia Európskeho súdneho dvora ohľadom tejto témy. Je to naozaj veľmi dôležitá referencia. trestnej oblasti je podľa nás veľkou prioritou um, Európska prokuratúra. Toto je dôležité pre vytvorenie ozajstného priestoru spravodlivosti v Európe. Chceme pracovať na tejto téme. Mali by sme definovať efektívny nástroj, aby sme mohli E, do rúk spravodlivosti e, vložiť zločincov, ktorí narúšajú e, bezpečnosť v Európe. A tu ide o kompetencie. Poprvé národní sudcovia a potom treba definovať aj rámec, v ktorom sa bude konať. Musíme posilniť ochranu vyšetrovaných osôb. No a Milano chce práve posilniť opatrenia a preto e, sme navrhli veľmi zaujímavé riešenia, ktoré nám umožnia urobiť kroky vpred a e, zmenšiť vzdialenosť medzi jednotlivými členskými štátmi. Potrebujeme, aby jednotlivé legislatívne e, iniciatívy boli koherentné. Predsedníctvo eh, si želá, aby sme veľmi rýchle ukončili rokovanie o smernici o ochrane o finančných záujmov. Chceme vykonať eh, veľmi veľký pokrok ohľadom Eurojustu, ehm, ktorá pomôže, eh, ktorý pomôže aj prácam na Európskej prokuratúre. Čiže to sú dôležité témy. Ochrana záujmov, reforma ehm, priestoru spoločnej spravodlivosti a e, ten návrh Európskej prokuratúry. E, my si uvedomujeme, že v súčasnej konjunktúre, sú situácii je e, návrh Európskej prokuratúry taký, že to môže zodpovedať očakávaniam našim občanom. Mali by sme sa zabezpečiť, že toto bude ozajstná pridaná hodnota pre Úniu. Mali by sme sa vyhnúť riziku, aby sme duplikovali štruktúry, ktoré už existujú. Čo sa týka ochrany práv vyšetrovaných alebo obžalovaných, chceme e, vyhradiť veľký priestor dialogu s EP, e, kde sa bude hovoriť o, o záruke práv pre maloletých. My sme e, predložili návrhy ohľadom prezumcie neviny a tak ďalej budeme veľmi radi, ak budeme môcť spolupracovať s kompetentnými orgánmi. Boj proti závažným formám zločinnosti, ako je obchod s ľuďmi a organizovanému nadnárodnému zločinu, to si vyžaduje stály dialog medzi predsedníctvom a členskými štátmi, medzi občianskou spoločnosťou. Veľmi dobre si uvedomujeme, že táto výzva má veľký politický dopad zločinecké organizácie e, musia byť zbavené akýkoľvek zdrojov. A z tohto pohľadu chceme povedať, že predsedníctvo podporí diskusiu ohľadom vzájomného e, uznávania, ktoré sa týkajú konfiškácií v rámci trestného konania budeme mať podujatie na veľmi vysokej úrovni, bude to 22. a 23. septembra v Syrakúze. A rátame aj s vašim prispením. Inštitút Európskej prokuratúry je časťou stratégie, ktorá obsahuje veľmi sofistikované ehm, štruktúry v obsahu, teda v, v tých veciach ehm, trestných preto chceme zhodnotiť Európsku sieť e, justičných informácií a posilniť No a potom chceme využiť e, organizácie ako EU USA e, a chceme nadviazať dialog s Ruskou federáciou. Na záver vás chcem ubezpečiť, že predsedníctvo si, si uvedomuje, aké veľké výzvy pred e, ním sú. Bezpečnosť, ob, občianské e, práva. E, chceme bojovať proti organizovanému zločinu a podvodov. Zaujímame sa o loajálnu spoluprácu s Európskym parlamentom, aby sme mohli realizovať želania občanov EÚ a dohodli sme sa o témach, o téme zjednodušenia, koordinácie. A, toto je signál, kde vidíme, že európske inštitúcie sa posilňujú a, e, zje, a život občan, európskeho občana sa zjednodušuje. Myslím si, že toto je spôsob, ako posilňovať naše inštitúcie, ale aj vzťah na Eh, vzťah s občanom. A ide tu o vzájomné uznávanie. A o to, aké vzťahy má občan s inštitúciami počas svojho života eh, som si istý, že tento výber k tomu prispieje a som veľmi rád, že si budem môcť vypočuť vaše príspevky do diskusie. Thank you very much, <clears throat> Andrea. I want... Ďakujem. Myslím si, že dôležité je to, o čom ste hovorili, o vašich aktivitách, takisto aj na neformálnom zasadnutí e, ministrov pre spravodlivosť a vnútro. Hovorilo sa o význame, ktorý má ochrana dát vôbec celý legislatívny balík, ktorý sa toho týka. Je dobré, že ste sa o tom zmienili. Počiarky toho význam a treba to pripomínuť aj našim členom. Čo sa týka tomu Task Force, Taliansko je samozrejme v tej nárazovej línii my, Tí, e, e, tí prví, ktorí sú e, vystavení tomu tlaku. Máme tu veľmi veľa rečníkov v rámci rozpravy a Chcem len informovať nových členov, ako majú naznačiť, že sa hlásia do rozpravy zdvihnúť ruku alebo zdvihnúť ruku spolu so svojou menovkou a tu zastup, zástupcovia sekretariatu si vás zapíšu. V tomto prvokole otázok e, majú priestor koordinátori. Zoznam záujemcov je veľmi dlhý, preto apelujem na vás, aby ste boli veľmi e, struční. A takisto pri vašich otázkach prosím, aby ste sa zmienili o tom, e, komu, ktorému z týchto dvoch ministrov sú adresované e, vaše otázky. E, pani Holmajer má slovo a potom pani Sipal. Takže Monika, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa skutočne obmedzím len na otázky, nebudem sa vyjadrovať e, stanoviskom alebo poznámkom, e, pretože viem, že keď budeme e, sa venovať jednotlivým témam, tak bude na to priestor. Mám otázku pre ministra Alfana. Taliansko, ako aj ďalšie stredo, krajiny Stredomoria, sú konfrontované mnohými, mnohými, mnohými mnohým tlakom e, e, migrantov a, to, a e, samozrejme tento tlak pocítujeme aj krajiny mimo stredozemia. Ako môže talianské predsedníctvo prispieť k tomu, aby táto téma nemala len akýsi, a, a, akýsi e, e, akýsi rozmer len aktuálneho, naliehavého, krátkodobého, ale ako z toho skutočne môže vznísť istá koncepcia, istá politika, ktorá by mala mať dlhodobejší rámec a e, nesie silný, e, silný rozmen humanitárnej pomoci. Do akej miery e, si myslíte, že dokáže talianské predsedníctvo zasadiť istý rámec, ktorý by mohol byť funkčný aj do budúcnosti? Druhá otázka. E, vy ste hovorili, pán minister, o spolupráci s Frontexom a takisto aj s ďalším e, budovaním Frontexu. V tomto kontexte e, by som sa chcela dozvedieť viac o opatreniach, ktoré sa vám zdajú byť náležité pre Frontex, aby skutočne Frontex bol schopný poskytovať pomoc bez ohľadu na to, a ktorej krajine túto pomoc poskytuje. Ďalej, hovorili ste o terorizme. Aké iniciatívy máte e, e, naplánované počas talianského predsedníctva? E, veď vieme, že ISIS a tzv. tí zahraniční bojovníci, to je pomerne nový fenomén, a e, je dôležité e, e, dozvedieť sa, čo v tejto oblasti plánujete ďalej pre pána ministra Orlanda. Ide o jednoznačné rozdelenie kompetencií. Na margo tohto sa chcem opýtať. Zdá sa mi, že európsky prokurátor má také rudimentárne pravomoci. Takže a zdá sa, že temer ani nemá nejaké účinné kompetencie pri tej najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničné, eh, cezhraničný zásah. Eurojust zase nie je finančne vybavený na to, aby sa tomu venovať. Ako toto chcete riešiť? aby e, skutočne e, aby to bolo zabezpečené, pretože vieme, že e, nedá sa celkom hovoriť o finančnej nezávislosti v tejto súvislosti. Teda keby ste mohli trošku rozviniť tú myšlienku Európskeho prokurátora. Existuje nové uznesenie súdneho dvora, ktoré sa týka vlastne uchovávania dat. A čo k tejto veci Ehm, má čo povedať ehm, talianské predsedníctvo, ako chce zabezpečiť koherentné ehm, náhľady na túto problematiku vo všetkých členských štátoch. Monika, ďakujem. Hovorí predseda Zdá sa, že celý výbor e, chce e, vystúpiť. Asi by som vás nemal tak posmelovať a byť trošku e, zamietavý. Zdá sa, že zoznam rečníkov sa strojnásobnil za posledné minúty tento zoznam jednoducho je nerealizovateľný. Preto vás prosím, aby ste boli e, čo najstručnejší. Teraz ešte stále slovo majú koordinátori, potom to budú členovia, ale všetci by mali byť struční. E, Birgit. Takže vy ste koordinátor za e, SAD. Ďakujem pekne. Začnem rovno otázkami. Mám niekoľko otázok na pána Alfana, ministra Alfana. Ide o e, migračnú politiku. A e, pýtam sa, do akej miery e, chcete konkrétne zabezpečiť to, to, aby sa, zabezpečili, e, aby sa zabranilo alebo zastavili tie toky migrantov, povedzme, zo Sýrie do európskych krajín e, a tu žiadajú o azyl. Na druhej strane hovoríme o posilňovaní hraníc, ochrane hraníc, posilňovaní hraníc. Hovoríme o tom, že Frontex musí byť posilnený. Ako chcete konkrétnymi krokmi zabezpečiť, aby tí ľudia, ktorí sú na úteku, našli e, bezpečné zázemie, e, určitú istotu. Skutočne ide o utečencov, ktorí utekajú napríklad zo Sýrie do bezpečnej Európy a pritom sa často ocitajú v rukách e, prevádzačov, ktorí sú veľmi pochybnej povahy. Po druhé, tlak na hranici, ako odľahčiť tlak na južné európske hranice. Myslíme si, že treba hovoriť o tých legál, legálnych migrantoch. Nie všetci utečenci, ktorí tvrdia, že sú utečenci, sú skutočne aj skutočnými utečencami. Správne hľadiska, ako e, skutočne zabezpečiť tzv. legálne pristahovalectvo, ako to chcete organizovať. Má to byť e, formou kvót, majú byť určité definované hraničné miesta alebo hraničné prechody, kde, kde by sa mali hlásiť. Zavedieme politiku modrých kariet alebo niečo iné. Jednoducho treba upresniť túto európsku politiku pristahovalectva. Ďalej mám otázku aj na ministra Orlanda ide o eh, európskeho prokurátora. O tom sa už veľmi dlho hovorí. Skutočne eh, a stále nie je jasno, či ten európsky eh, prokurátor má sa venovať len tej trestnej činnosti, ktorá ohrozuje finančné záujmy EÚ. A na druhej strane sú hlasy, ktoré sú za to, aby mal široký záber, oveľa širší. Ja som bola za to, aby bolo ten obmedzený záber, e, ten prvý, ktorý som sa zmienila. Viete, musíte si uvedomiť, že nie sú ujasnené také otázky, aké práva majú obžalovaní, pred akým súdom sa bude konať súdne konanie, keď žalu podáva Európsky prokurátor. No a jednoducho, to sú to sú, e, to sú e, otázky, ktoré treba riešiť. Mali by sme si vytvoriť akési e, testovacie scenáre, na ktorých by sme si odskúšali, ako by fungoval Európsky prokurátor. V tejto súvislosti sa chcem opýtať aj na ochranu dát európsky ochránca e, e, e, dát, máme aj smernicu o ochrane dát, spolupráca justičných orgánov a policie. Vieme, že tu je veľa otázok týkajúce sa získavania, získavania dôkazov, vykonávania dôkazov, ďalej práca s nimi, ďalej E, sú to e, otázky týkajúce sa obetí, práce so svetkami a tak ďalej. No a čo sa týka procesných práv, Eh, a to je teda eh, úplne odťažité od otázky Európskeho prokurátora. Mohla by talianská predsedníctvo sa vyjadriť eh, k tomu, či bude možno využiť peniaze nielen pre posilnenie európskych hraníc, ale aj na to, aby boli posilnené procesné práva vždy to naráža na problém nedostatku peniazy A posledná otázka Domnievate sa, že rada bude schopná ešte v, rámku, v rámci roku 2014 schopná prezentovať svoju predstavu e, európskeho rámca pre ochranu dat. Ďakujem, páni Kirkov. On je koordinátor za ECR a on e, bude e, vzorom britskej stručnosti. Myslím si, že budem vzorom e, e, príspevku e, Spojeného kráľovstva, nie tak Anglicka. My, Spojené kráľovstvo ako členský štát EU, chcem sa dotknúť aj problematiky bezpečnosti. Som toho názoru, že väčšina občanov EU sa obzvlášť zaujímajú o bezpečnosť. Bezpečnosť, ktorú môžu po- požívať, pretože svet je čoraz viac nebezpečný. Prvá otázka. Nadviažem e, na otázku, ktorá tu už padla. E, pretrváva veľmi nestabilná e, situácia v krajinách, s ktorými má Európa väzbu, napríklad Blízky východ narastá pôsobenie šírenie takej skupiny, ako je ISIS, to nás skutočne naplňa veľkými obávami. Aký je názor talianského predsedníctva týkajúce sa výmeny dát medzi policajnými orgánmi v rámci uh, EÚ e a medzi EÚ a e, okolitými štátmi. Aké sú priority talianského predsedníctva v tejto oblasti? A čo sa týka európskych zahraničných bojovníkov? Čo s nimi? Má nejaké, má nejaké náhľady na túto vec talianské predsedníctvo? Európsky zatýkač. E, zdá sa, že reforma európskeho zatýkača je významnou prioritou. Máte aj vy pocit, že by sa mal realizovať test primeranosti z obidvoch strán európskeho zatýkača a nemali by byť zabezpečené e, a isté, e, isté širšie penzum záruk. E, právo byť zabudnutý. Mohli by ste sa vyjadriť k rozsudku z Európskeho súdneho dvora k tejto veci mnohí bývalí e, e, politici e, chcú mať odstranené určité údaje alebo informácie o ich predošlých vyhláseniach. Takisto zločinci, ktorí boli stíhaní pre násilnú trestnú činnosť, tiež by chceli, aby po odpíkaní trestu boli tieto informácie takisto tak vymazané. Domnievame sa, že, že ten rozsudok súdneho dvora je mm, nejednoznačný, je veľmi e, e, vágný a rozhodne nemožno e, ho interpretovať jediným definitívnym spôsobom. A určite nezabezpečuje dostatočnú ochranu a bezpečnosť. Ďalej problematika maloletých bez prievodu. Európsky parlament vypracoval vynikajúcu správu týkajúce sa mladistvých bez prievodu. Bolo to schválené, táto správa správa bola schválená veľkou väčšinou. Myslíte si, že by sme sa mohli dopracovať k smernici, ktorá o tomto pojednáva. Veľmi ma trápi narústujúci počet maloletých, ktorí sú e, využívaní, iba zneužívaní e, ľuďmi, ktorí e, ako si neakceptujú, neakceptujú pocit zodpovednosti. Je to na hambu, že Európska únie tomuto nevenuje pozornosť, pričom je to naliehavá problematika. Ďakujem. A ďalej koordinátor pre ALDE, e, pani Mostrom. Ďakujem. Chcem sa poďakovať obom e, talianským ministrom, že e, sa e, zúčastňujú na dnešnej schôdzi. Chcem sa venovať migrácii, o tom ste hovorili vy, fan Alfano, vo svojom vystúpení. Samozrejme, tá tragédia v oktobri 2013 v Lampeduze vyše 300 utečencov tam prišlo o život, ale temer každý týždeň, každý deň sa odohrávajú tragédie a talianské E, e, záchranné e, zbory sú v akcii nepretržite. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby sme im sa im za to poďakovali. Hovorili ste o tom, pán minister, že Frontex má mať posilnenú úlohu, napríklad aj pri ochrane hranice. Ale jedna vec chýbala vo vojom vystúpení a to ma dosť zarazilo. Každý učenec, utečenec je neregulárny, pretože neexistujú žiadne právoplatné medzinárodne uznávané a bezpečné trasy, ktoré by viedli na územie EÚ. Preto mám na vás otázku chcete sa pokúsiť pokúsiť niečo urobiť počas talianského predsedníctva, ktoré by prispelo k tomu, že sa budú etablovať bezpečné a, a právne uznávané trasy smerom do EÚ, ktoré by zabezpečili aj e, medzinárodnú ochranu v zmysle Ženevského dohovoru. Čo plánujete e, robiť počas talianského predsedníctva? Ak neplánujete urobiť nič v tejto veci, prosím, dajte aj takéto stanovisko na známosť. A teraz koordinátor pre skupinu GUE, Cornelia Ernst, ďakujem. Ja mám tri otázky, e, e, komplexné otázky. Prvá otázka je adresovaná obom ministrom už 5 rokov e, funguje štokholmský program pre veci vnútra a spravodlivosti. Rôzne iniciatívy, opatrenia boli zavedené do života. Moja otázka znie, budete sa zasadzovať o vyhodnotenie a vyvodenie e, ponaučení z tohto programu, alebo chcete sa pustiť do úplne niečoho nového. To znamená, bude vyhodnotenie toho štokonského programu, alebo nie. Druhá otázka. Ochrana údajov. E, toto je adresované e, ministrovi Orlandovi. Som trošku iritovaná. Na jednej strane ste hovorili o maximálnej ochrane údajov, na druhej strane ste hovorili, že to má byť e, veľmi efektívne zabezpečené, ale e, ledva e, ste sa vyjadrili k celému balíku ochrany dát. Začnem s, tým, s tou smernicou. Také to nežiadané dieťa, zaznávané dieťa v rámci toho balíka. A v, tejto, e, v tomto kontexte e, e, vystupuje význam Europolu a ďalších, ako má na to náhľad rada. Bude tomu venovaná ďalšia pozornosť tejto smernici. Ďalej tu máme aj nariadenie. Samozrejme, pri ochrane dát ide nielen o to, aby sa zabezpečila výmena dát v prípade trestnej činnosti, ide aj o súkromné subjekty, ktoré, pri ktorý, u ktorých dochádza k výmene e, dát a využívaniu dát. Aký je váš postoj? Čo by sa malo udiať v tých najbližších mesiacoch v súvislosti s tým nariadením o ochrane dát? Ďalej Hovorili ste o tom, že vám veľmi leží na srdci spolupráca s tretími štátmi, e, že by sa to malo zlepšiť, že by sa mali určité dohody uzavrieť, ukončiť tie procesy a ako, aký je váš názor na ten, e, na ten výrok súdneho dvora ohľadom ochrany dát? No a e, e, tretí okruh otázok ide o kontroly na hraniciach a vôbec migračná problematika. Veľa sa hovorilo o nelegálnej migrácii, obchodovaní s ľuďmi, drogami. O tom sa už hovorilo veľa. Moja otázka je zásadného charakteru. Chcete podniknúť niečo v prospech toho, aby tie základné práva e, azylantov boli zabezpečené, či vôbec sa niečo podnikne v tejto oblasti. Hovorilo sa tu o Eurozúre a tak ďalej, o posilnení Frontexu. Chcela by som vedieť, do akej miery sa zlepšia základné práva azylantov. Pán Juncker hovoril o posilnení práv a azylantov. Plánujete niečo e, v tejto veci počas vášho predsedníctva? E, máte e, pripravené nejaké iniciatívy? Dáte tomu priestor? Včera a predvčerom opäť došlo e, k úmrtiam v Stredozemnom mori. Čo chcete podniknúť v prospech toho, aby utečenci, ktorí sa snažia doraziť na územie EÚ, aby pri tomto snažení neumierali. E, takže chcela by som vedieť, či máte aj v tejto oblasti nejaké iniciatívy. Greens uh, coordinator isn't here. Ďakujem, Cornelia. Mm, Zelený, mm, tu majú koordinátora. Nemajú, ale pani Keller bude hovoriť. Ďakujem, ja chcem smerovať moju otázku na pana Afana. Tiež e, sa týka e, migrácie. Najprv v súvislosti s programom, ktorý ste rozposlali, sa chcem opýtať, že vy chcete pozbudiť a posilniť spoluprácu s tretimi štátmi v oblasti migrácie. A ktoré štáty osobitne tu máte na mysli? A potom keď e, doplníme k tomu, čo povedali liberáli, sociálne demokrati a GOE, a to, aby mali utečenci možnosť e, prístupu k právnej pomoci, lebo nepočuli ste o to, nespomenuli ste o tom nič vo vašom programe a je to e, zaražujúce, že e, utečenci e, musia e, zveriť svoj život e, pašerákom a musia im dôverovať a e, vy ste e, posielali, e, spomínali ľudí zo Sýrie, ktorí sú často utečenci a nemôžno proti im posielať Frontex. Takže e, čo chcete robiť e, v zabezpečení prístupu právnej pomoci e, pre utečencov a ako rada, ako e, chcete tlačiť na ostatné členské štáty, aby e, mali plány pre um, presídlenie utečencov? Budete um, pozbudzovať e, plány pre sírskych a ďalších utečencov? A čo budete robiť v týchto veciach? To by som si rada vypočula. Ako vidíte, je tu veľa skupín, ktoré si chcú o tom niečo vypočuť. A chcem uznať eh, talianské úsilie vo veci Mare Nostrum, ktoré vítame a tento parlament eh, vyzýva eh, po väčšej solidarite medzi členskými štátmi aj v oblasti migrácie, no toto ne mm, zastaviť našu zodpovednosť pre migrantov a utečencov a tiež povinnosť mať azylový systém, ktorý im tiež zabezpečuje právnu pomoc. Ďakujem. Značná časť e, e, Rady e, pre vnútro a spravodlivosť bol program presídlenia. Ďalej Laura Ferraro. Una. Ďakujem. Mám dve otázky. Prvá na pána ministra Orlanda. Pred niekoľkými rokmi sa, pred niekoľkými dňami uh, sme si pripomenulo smutné výročie uh, smrti uh, sudcu Borselína. Uh, naša mafia, ale aj medzinárodná mafia zasahuje do mnohých oblastí verejného života. Zločinecké organizácie sa rozvíjajú, e, sú na medzinárodnej úrovni, e, vstupujú do verejných obstarávaní, ovplyvňujú štátnikov, mm, e, spôsobujú korupciu, E, talianské predsedníctvo chce vytvoriť Európsku prokuratúru a chcem sa spýtať, nemali by sme to urobiť aj e, ohľadom boja proti mafie na európskej úrovni? Na európskej úrovni minulá komisia odviedla výbornú prácu a chcem sa spýtať, aký by mohla byť úloha európskeho, e, talianského predsedníctva, aby sa posilnili zákonníky na európskej úrovni a ich opatrenia proti maf- mm, mafiám, proti zločineckým organizáciám. Um, ako posilniť vyšetrovanie proti mafii, pretože to existuje už v talianskej legislatíve, ale neexistuje to na európskej úrovni. Potom ďalšia otázka na pána ministra Alfána. Mare Nostrum je konkrétna operácia a um, euro, talianským cieľom je nahradiť Mare Nostrum Frontexom. Uh, Frontex je však malá agentúra a nemôže nahradiť takú veľkú operáciu ako Mare Nostrum. Chcem sa spýtať, či implementácia aktivít Frontex, Frontex neohrozí operácie Mare Nostrum. Stredozemie má svoje kauze, kauzy a môže sa to týkať aj OSN. Podľa mňa je smiešne myslieť si, že tie opatrenia, ktoré zaručuje Frontex, môžu pomôcť osobám, ktoré e, bojujú o svoj vlastnej, e, ži, vlastný život. Vidíme, že um, aj minulý mesiac um, prišlo o život 188 ľudí. Títo migranti sú um, obrovským problémom. Neexistujú rýchle riešenia EÚ. Európska únia e, musí zapojiť celú medzinárodnú komunitu. Taliansko je jednou z krajín, na, ktorých, na ktorej hranice sa vykonávajú obrovské tlaky. Talianské predsedníctvo by malo pracovať na tom, aby sa dali riadiť tieto migračné toky aj pomocou severských krajín. krajín. A nemali by sme uh, vychádzať skôr z toho, že, Tali- že európske krajiny by nemali financovať predaj zbraní tým, a teda výrobu zbraní týmto krajinám, kde sa potom um, odohrávajú občianské vojny, ktoré spôsobujú túto migráciu. Ďakujem. Ďakujem. A mohol by som e, teraz ukončiť e, prvé kolo. To je, um, dobrá správa, no zlosprava je, že druhé kolo má 23 prihlásených rečníkov, takže chcem vás predtým varovať a chcem požiadať oboch ministrov, aby odpovedali stručne e, k tomuto projemu kolu. Nech sa páči. Najprv minister Alfano. Prezidente. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Najprv sa vyjadrím k imigrácii. E, pani poslankyňa Holmajer má pravdu, keď hovorí, že neexistuje len stredozemná hranica, e, ale aj východná hranica, aj tam sú problémy a na to by som chcel nadviazať. My si uvedomujeme, že téma hraníc e, je veľmi dôležitá pre budúcnosť EÚ. A to znamená, že e, musíme riešiť tú bezodkladnú situáciu v Stredozemnom mori. Ale môže sa vyskytnúť aj ďalšia neodkladná situácia, dráma na inej hranici EÚ a to sa už viackrát stalo, e, keď mnohé, mnohé krajiny museli čeliť príchodu migrantom z východnej Európy a robili to veľmi veľkoryso. Myslím si, že práve preto potrebujeme stratégiu e, jednak dlhodobú, ale aj strednodobú sú to činnosti v Afrike, činnosti na hraniciach a činnosti na európskom území. My ako predsedníctvo môžeme len e, pokračovať e, v tom, čo načrtli závery rady. A toto je stratégia. A tu sa veľmi správne napája téma migrácie, prepája sa to s témou azíla, azylu. My by sme mali bojovať proti nelegálnej migrácii a riadiť legálnu migráciu. A my by sme mali podporovať tých, ktorí prichádzajú kvôli štúdiu, kvôli výskumu, aby náš e, politický kontinent bol e, atraktívny. E, čiže e, azyl, e, hranice, to všetko musíme robiť z odpovednosti. Toto nehovorí uh, e, talianské predsedníctvo, ale článok 80 zmluvy. Toto sú princípy, ktorými by sme mali podporiť našu činnosť. A preto potrebujeme medzinárodnú ochranu. A preto potrebujeme globálnu činnosť Európy. E, európsku činnosť um, ktorá sa bude týkať azylu. A zodpovednosť sa a solidarita tu pôjdu ruka v ruke. Preto spoločný európsky systém azylu je dôležitým kameňom. Posilnenie legálneho azylu je nástroj pre tieto ciele potrebujeme konvergentnú prax a toto povedala Rada únie a ja to zopakujem. E, ten e, utečenec musí e, vedieť analogické konania v Európe a toto posilní dôveru medzi jednotlivými štátmi. Okrem toho potrebujeme veľmi e, silnú činnosť v Afrike, aby sme povali proti nelegálnej migrácii a aby sme poskytli riešenie prostredníctvom spolupráce. A nielen s tranzitnými krajinami, ale aj s krajinami pôvodu, lebo dnes e, je napríklad Líbia veľmi nestabilná a mm, ťažko sa nám nadvezuje dialog a ťažko sa s ňou spolupracuje. Ale Líbia dostáva, e, príjima 100 tisíce ľudí, ktoré prichádzajú z iných krajín Euró- e, Afriky a práve s týmito treba posilniť spoluprácu. Toto ešte viac počerkuje to, že potrebujeme nadviazať vzťah alebo vytvoriť synergiu medzi ministrami vnútorných záležitostí a zahraničných vecí. A Rada EÚ to hovorí, že musíme aplikovať e, princíp more for more, čiže dať viac tomu, kto robí viac. A preto potrebujeme e, globálny prístup e, um, k mobilite a migrácie. Potrebujeme posilniť mm, programy regionálnej ochrany v zónach, od ktorých pochádzajú migranti, alebo posilniť z spoluprácu s UNHCR a takisto posilniť zdroje pre <clears throat> resettlement, pre návrat a opätovné usadenie sa, a to na svetovej úrovni pretože len sa tak predlžuje e, tá nešťastná situácia, ktorá existuje v Sýrii. Preto to potrebujeme aj policajnú spoluprácu, pretože policajná spolupráca je dôležitým prvkom v boji proti obchodu s ľuďmi. S ľuďmi na mnohé vaše otázky e, môže odpovedať len jednotný jazyk členských krajín, pretože práve členské krajiny často príjmajú rozhodnutie, ale nemajú e, rovnakú citlivosť a e, zabraňujú spoločnému rozhodnutiu o, nejakej, o nejakom detaile. Budeme pracovať Europolom, Eurosúrom, pretože nemôžeme zabúdať na strategickú úlohu, ktoré majú agentúry pre praktický rozvoj. Čiže rozhodnutia e, sa musia mm, aplikovať. Niekto sa ma tu konkrétne spýtal, čo chceme robiť s témou Frontexu. Ak téma hraníc e, bude e, centrálna a dôležitá pre budúcnosť EÚ, tak tá agentúra, ktorá bude musieť realizovať cieľa a programy, to nemôže byť malá agentúra, ktorá bude mať málo finančných zdrojov. To sa naozaj týka Európskeho parlamentu a rozpočtu, ako posilniť nástroje, vďaka ktorým EÚ bude realizovať vlastné ciele a Frontex je jedným z týchto cieľov. Čo sa týka legálnej migrácie, e, pani kolegyňa Sipel a ďalší mi položili otázku, ako sa má uvádzať do praxe to, o čom sme sa dohodli na pred, počas predchádzajúcich predsedníctiev a ako um, a teda pani kolegyňa Vierkstrop si to všetko dobre uvedomila, pretože je spravodajkňou rozhodnutia, ktoré sa týkajú študentov a pracovníkov. Mm, Európa môže byť veľmi pozitívna tým, pozitívnou tým, že je to kontinent kultúry, výskumu a e, štúdia. Čo sa týka potom špecificky otázka terorizmu, tak my si uvedomujeme, že táto otázka sa týka veľmi, veľmi citlivej témy. Otázka Lone Wolf alebo Foreign Fighters, e, to sú všetko udalosti a témy, ktoré ohrozujú bezpečnosť našich občanov. Preto z tohto hľadiska musíme posilniť všetky programy, nie len programy um, policajnej spolupráce, ale chcem hovoriť aj o RTPI, balík Smart Borders, čiže všetky tie programy, vďaka ktorým si Únia uvedomuje, e, že je protagonistou mobility. E, ľudia prechádzajú cez toto územie. Potom tu ešte téma osobných údajov, ale Únia, ktorá ochraňuje svoje hranice, nemôže len posilňovať svoje agentúry, ale musí vydávať aj takú legislatívu, ktorá poskytne väčšiu bezpečnosť európskym občanom. E, vidím, že pán e, predseda Moraeš mi tu už naznačuje, že mám končiť, aj keď vy to nevidíte. Myslím si, že som e, vyčerpal všetko. A potom na základe chcem eh, spomenúť ešte tých maloletých bez sprievodu. Nemôžeme nezohľadniť túto otázku. Toto musí byť humanitná priorita a eh, všetky činnosti musia vychádzať z toho. Ide o 15-16 ročných eh, mladých, ale aj o deti. Čiže oni často idú za svojou matkou alebo otcom, ktoré sa nach- ktorí sa nachádzajú už v Európe. A e, Európa tu musí ukázať e, svoju ľudskosť a ukázať, že je kultu- z, e, kultúrnym základom celého sveta a vytvorila demokraciu. Ďakujem. Ďakujem, Angelino. E, vy ste mali ťažkú lahu, aby ste zodpovedali komplexne na tieto otázky. No máme tu ďalšie kolo, kedy 23 kolegov chce vystúpiť a musíme skončiť do 12.30, takže um, pri tejto obrovskej lohe um, uh, vám dáme slovo opäť po tom, ako ďalší 23 vystúpia, takže prosím vás, minister, čo eh, najstručnejšie budete mať ešte potom ďalšiu možnosť hovoriť. Áno, ja sa teda obmedzím na mm, niekoľko odpovedí na otázky, čo som si vypočul. Otázka Európskej prokuratúry a Eurojustu, keď hovoríme o financovaní. Toto bude spadať do kompetencie komisie. Ako mm, rokovania mm, ešte prebiehajú, teda o kompetenciách Európskej prokuratúry a samozrejme rada e, sa bude pridržiavať toho, čo povie komisia. Z realistického hľadiska musím povedať, že naozaj e, je e, ťažké rozriešiť tú otázku, kto to bude platiť, ak sa nerozrieši to, čo bude robiť táto inštitúcia musíme dať explicitný a implicitný obsah tomuto projektu a konkrétne rysy. A e, toto je naozaj veľmi podstatné e, a podstatnejšie ako e, tá finančná otázka, ten finančný oriešok. Čiže tá otázka architektúry, štruktúry organizácie ešte v rokovaní sa celkom nevyvinula. Čo sa týka rozsudku o uchovávaní dát, rada čaká na legislatívny návrh komisie. A aj e, tu e, komisia povedala, že chce e, potvrdiť túto referenciu súdnu čo najskôr. Ešte k tej Európskej prokuratúre. Súhlasím s tým, čo spomenula pani poslankyňa Sipelová. A myslím si, že východisko môže byť len také, E, že sa to bude zaoberať podvodmi proti EÚ. Že toto by bola kompetencia ehm, práve prokuratúry a takto by potom mohla rozvíť svoje kompetencii. Ehm, ja si myslím, že z realistického hľadiska je toto naozaj oblasť, kde sa e, môžeme dohodnúť ako rôzne členské krajiny. Musíme naozaj byť opatrní, aby e, sa e, tá oblasť nezredukovala v rokovaniach. Pretože to riziko, že sa potom budú narúšať kompetencie, toto je reálne riziko. A táto treba naozaj dbať. som presvedčený, že keď sa bude rozvíjať táto téma a ďalej vyvíjať, keď sa to bude rokovať, tak je dôležité, aby sme e, do e, kompetencie Európskej prokuratúry dali aj posilnenie procedurálnych práv a na tomuto sa chce predsedníctvo venovať. No a potom otázka práva na zabudnutie. E, súd tu stanovil rozhodnutie o aplikovateľnosti smernice. E, týka sa to vyhľadávací vyhľadávačov a rada toto zohľadní. Nemôže to byť inak. V tomto rozhodnutí, v tomto rozsudku je niekoľko vecí, na základe ktorých by sa dala urobiť smernica aj keď nechcem e, zakrývať to, že e, rôznosť názorov medzi jednotlivými členskými krajinami je naozaj veľká a tie názory sú na opačných stranách, čiže budeme sa snažiť nájsť nejaké spoločné stanovisko. My čakáme odpoveď komisie, čo sa týka e, e, zatýkacieho rozkazu. E, No a z tohto hľadiska zatýkací rozkaz dosiahol svoju funkčnosť v minulom období. Ide teraz, aby sme zachránili jeho efektívnosť a aby sme sa snažili aj posilniť e, základné práva. Čo sa týka otázky ochrany údajov, pani koordinátorka Ernst toto spomenula. Dúfam, že troška zmierním jej hnev. A keď vysvetlím našu pozíciu. Komisia sa rozhodla prísť s nariadením a nie so smernicou a mala na to dobré dôvody, prečo si vybrala práve e, nariadenie. Viem, že parlament chce väčšiu harmonizáciu, e, ktorá by bola zavedená nariadením. Diskusia, ktorú sme viedli v Milane na neformálnej rade, poukázala, poukázala na to, že väčšina členských štátov je za e, práve ten, túto voľbu. Sú to dôležité podmienky, pretože pravidlá ochrany dát sa musia aplikovať čo najharmonickejšie. Nemôžeme zabudnúť na to, že e, všetky predchádzajúce predsedníctva nie náhodou uprednostňovali práce na nariadení. E, a vďaka tomu budeme mať efektívnejšie odpovede. Motivácie sú stále platné. Práce na nariadení sú naozaj veľmi náročné a toto je najväčší a ambi- najambicioznejší projekt. Týka sa všetkých podnikov a jednotlivcov v EÚ. A druhý dôvod je ten, že všetky členské štáty, štáty si myslia, že by sme mali mať špecifické opatrenia v sektore spolupráce v oblasti spravodlivosti. Toto je logické. A ako členské štáty vidia túto smernice, nechcem zakrývať to, že niektoré členské štáty spomenuli problémy, ktoré obsahujú, ktoré sú obsiadnuté v návrhu komisie ale chcem povedať, že v žiadnej chvíli nikdy, nikdy sme e, neviedli diskusiu o tom na rade, že by sme zastavili práce na tejto nariadení. A myslím si, že toto je veľmi e, pozitívne a toto si musíme, na to musíme spomenúť. rada chce pokračovať v tomto a tí, ktorí hovoria, že rada rozmýšľa, že by zastavila práce na e, tomto opatrení, tak to nie je pravda. Ďalšia otázka, ktorú pol, bola, ktorá bola položená o Európskej prokuratúre, zmluva hovorí, že um, najdôležitejšia kompetencia uh, sa týka finančných záujmov Na to bo sa nadviazalo témou o, cezhraničnej zločinnosti. Tu by sme mohli dosiahnuť jednomyselnosť v rade, aj tu, v parlamente. Poslancovi Ferrarovi chcem povedať toto. Podľa mňa nie je realistické v tomto momente predstaviť si Európsku prokuratúru, ktorá by bojovala proti organizovanému zločinu. Podľa mňa realistickejšie e, sú iné oblasti, na ktorých treba začať pracovať. Práca, e, ako môžeme pripraviť terén, je ten, že zosúladíme legislatívu ohľadom konfiškácií a zabavení. Myslím si, že ak tu chceme urobiť kroky vpred, tak e, musíme pracovať práve na tomto. Tu e, by sme mali rozumne pracovať na e, súlade s inštitúciami a dohode s inštitúciami, pretože potom by sme mohli ohroziť celý tento proces. Čiže toto je taký realistický prístup. No a potom som tu, mala, som tu mal otázku o rokovaní Eh, medzi USA a, UE, a EU. E, e Komisia eh, by mala rokovať z USA um, v septembri. My sme dostali také informácie, podľa ktorých, že v jeseni bude pripravený text a potom budeme musieť zhodnotiť eh, celé rokovanie. Ehm, členské štáty prvýkrát uznali to, že potrebujú do svojho legislatívneho systému začleniť opatrenia o, o um, poškodení práv európskych inštitú, e, občanov v oblasti ochrany práv. Ďakujem pekne, Andrea. Kolegovia, máme teraz obmedzený čas. Je to možné urobiť, ak každý dodrží jednu minútu. Je to možné? Nie je to nemožné? Ak to všetci urobíte, tak každého môžeme uspokojiť a e, môžeme si vypočuť konečný záver od ministrov, pretože oni komplexne odpovedali koordinátorov a hneď dám slovo pánovi Diazemera a e, zdvihnem e, túto smiešnú vec. Keď sa bude blížiť jedna minúta, je to na vás. Ak chcete byť milí voči kolegom a chcete dať iným príležitosť, tak to urobte, alebo ak chcete um, si skôr budovať uh, popularitu a vyhodiť ma prvý deň, tak je to na vás. Takže um, ja zdvihnem um, toto kladivo, keď sa bude blížiť jedna minúta. Pán Diozemera má slovo. Gracias. Ďakujem k Europolu a parlamentnej kontrole je to červená čiara pre um, tento parlament 610 eh, hlasov stojí za mojimi slovami. Uh, my e, nechceme mm, parlamentnú kontrolu, ktorú navrhuje talianské predsedníctvo, ani tú, ktorú navrhuje komisia. Tiež e, nechceme e, výkonný výbor, aby všetci traja prijímali tieto rozhodnutia. Chceme, aby tie rozhodnutia prijímali 28. Pristovalectvo nikdy nepoužívame kvalifikátor nezákonná pristovalectvo. Hovoríme tomu Ehm, neregulárna alebo ehm, nezákonná alebo tajná. Aby sme e, ochraňovali e, slobodu pohybu, musíme ochraňovať e, vonkajšie hranice, aj pozemné, aj námorné, aj vzdušné. A otázka na ministra That's how it's done, okay? Uh, Sylvia tak sa to dá urobiť, Sylvie Grion. Euh, Tiež budem hovoriť euh, čo najrychlejšie. Ide o červenú čiaru. A chcem vás požiadať o e, vysvetlenia k tomu, čo povedal pán Alfano. Najprv k pristahovalectvu je tu viacero konkrétnych návrhov, ktoré predložila Rada v minulosti a tieto nereagujú na tie výzvy, ktoré máme pred sebou. Takže ako um, môžeme pracovať na um, politike, um, ktorá bude efektívna a aké um, budú všeobecné smerovania, ktoré zamýšľate na prácu s členskými štátmi, aby riešili túto otázku um, komplexnejšie k zákonnej migrácii, keď hovoríme o um, prístupe um, Európskej únie, mali by sme sa najprv zamerať na migračnú politiku, ktorá uh, sa sústreďuje na vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Myslím, že to nie je vhodné. A ďalej k vzdelaniu zodpovednosti k otázke pristavalcov. Vy ste hovorili o návrhu talianského predsedníctva o vzájomnom uznávaní rozhodnutí členských štátov, ale toto mm, bolo zrušené zo strategického zoznamu cieľov predsedníctva, takže e, čo chcete robiť e, miesto toho, aby ste len hovorili o solidarite, teda ako chcete pristúpať k týmto otázkam? Ďakujem Silvi, chcem navrhnúť aj ministrom, že ak bude e, vážna otázka, na ktorú nebudete mať čas odpovedať, môžete to urobiť písomne a potom sa spojiť s so e, poslancami. Ďalšiu otázku má Anna Het. Nie, najprv pani Intveld. Pani Anna a potom uh, pani Intveld. Ja en fråga om den fortsatta Ďakujem. Ja sa chcem opýtať o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ja som bola spravodaj spravodajkyňa k tej smernice a chcem sa pýtať, čo robíte preto, aby ste bojovali proti dopidu po obchode s ľuďmi. A vy ste o tom hovorili vo vašom programe, no nepísali ste nič o boji proti dopitu obchod s ľuďmi drasticky narastá v Európe a e, je to preto, že je na to dopyt v členských štátoch. Článok 18 smernice hovorí o dôležitosti boja proti dopytu a článok 23 hovorí, že členské štáty v roku 2015 a 2016 by sa mali vrátiť e, do parlamentu a komisie a presne povedať, ako pracovali na tom, aby bojovali proti e, dopytu a potom vypracujeme zmeny šmerice. Takže je to veľmi e, dôležité a e, chcete vedieť, čo ste zapracovali do svojho programu a čo zamýšľate e, urobiť vo veci boja proti dopytu po obchode s ľuďmi. Sophie Intveld. Ďakujem. Ja chcem vyjadriť moje sklamanie s týmto konaním, že kolegovia niektorí majú 4-5 minút a nám ostáva len 1 minúta. Asi ani nedostaneme odpoveď veľmi rýchlo chcem povedať, že čo urobí italianské predsedníctvo, aby odblokovalo vyjednávania o smernici o transparentnosti o naredení. Po druhé, či so mnou talianské predsedníctvo súhlasí, že je to nehanebné, ako sa rada snaží obísť eh, uplatňovanie eh, rozhodnutia súdu Access Info, ktoré hovorí o tom, že členský štát má byť spomenutý v zápisnici, keď zaujme stanovisko. A chce e, talianské predsedníctvo to urobiť dobrovoľne, možno s inými štátmi, ktoré veria v transparentnosť. Určite, ja už 5 rokov sa zasadzujem o to, aby sme mali um, prístup k dokumentom a uh, súd um, rozhodol v môj prospekt 3. júla a chcem sa teda opýtať, som zvedavá, či rada bude reagovať na požiadavku a nakoniec veľa otázok e, bolo položených e, k e, lehote uchovania údajov a nedostal som odpoveď a nemyslí si, že je to nehnebné, že niektoré členské štáty to nezrušili a niektoré dokonca sa uchyľujú k používaniu núzovej legislatívy v časoch mierových. Teraz Ana Gomez. Eh, pán minister, ja si vítam, že máte zámer eh, prísť na spoločné eh, stretnutie s ministrami zahraničných vecí, pretože veľa z tých vecí súvisia. Libia nie je štát, kde je nestabilita, ale je to zlyhaný štát, aj to preto, že Európa neurobila, čo mala urobiť a to, že mali zodpovednosť, kedy zabranili riadnej misii CTP, takže my mrháme zdrojmi e, našich námorníkov, ktorí mohli byť dané k dispozícii k plneniu stratégie bezpečnosti aj v e, Stredmorí, aj e, na moriach, na iných moriach, a čo by tiež uľahčilo bežné sú. A ja sa tiež chcem opýtať k smernici o boji proti praniu peňazí kde ste vy a budete bojovať e, proti tomu, aby ste zahrnuli e, na registre e, vlastníkov firiem, aby sme bojovali proti daňovým unikom a korupcii a všetkým spôsobom, e, ktoré posilňujú trestnú činnosť v mm, regulárnej ekonomike. Cecil Kiengi. Ďakujem. A teraz Cecil Kiengi. Grazie, e ringrazio anch'io ministri. Ďakujem a ja chcem poďakovať e, ministrom za to, že prišli. Ja by som chcela položiť tri otázky. Poprvé, e, ako Taliansko chce podporiť alebo teda zabrániť rizikám tomu, že sa organizovaná zločinnosť dostane E, do verejného sektora a do procesu príjmania migrantov. Po druhé, chcem sa spýtať, či chce podporovať um, tému boja proti nabádaniu k nenávisti na e, weboch, teda na internete a ako chce bojovať proti rasizmu. No a potom, e, po tretie, téma občianska. Ehm, či chce Taliansko chce zdieľať európske kritéria občianstva no a, alebo udelovanie občianstva. E, a takisto ide aj o registráciu detí, e, ktoré sa narodili rodičom, ktoré nemajú platné doklady na v európskom území. Ďakujem. Fernando López Aguilar. Teraz Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem, Klod. Aj ja chcem sa želať to najlepšie talianskému predsedníctvu a vítam prezentáciu ministrov, s ktorými som mal možnosť eh, pracovať eh, v mojej predchádzajúcej funkcii predsedu tohto výboru a ministra spravodlivosti. Ja sa chcem najprv volať na to, čo eh, pán Alfano spomenul ako trestné činy z nenavisti. Je to jasný príklad zmyslu európskeho trestného práva z jeho nadrodnej povahy a priameho útoku na základné hodnoty Európskej únie. E, čo e, môžeme robiť, aby e, komisia sa iniciatívu alebo aby rada podnetila k prijaťu e, nové aj trestné legislatívy e, pre trestné činy z e, nenavisti. Tie chcem spomenúť dve kľúčové témy v oblasti spravodlivosti a vnútra, kde parlament aj komisia dospela k súladným stanoviskám, ale rada nie. A poprvé je to ochranu dajov. Aké pokroky môžeme očakávať od talianského predsedníctva? Po druhé, Európska prokuratúra literatúra. Ja som spravodajca um, témy uh, k tejto téme a uh, chcem uh, byť k dispozícii, aby som pracoval na trialogoch čo najúčinnejšie, aby som zabezpečil, že tento spis, ktorý je predpokladom pre Európsku prokuratúru, bude čo najskôr vyriešený. Teraz Jean Lambert. I wanted to ask a... Ja sa chcem opýtať e, otázku k tomu, čo ste povedali o právach e, občanov EÚ. A jeden z týchto práv je práva na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu. Tak mohli by ste niečo povedať e, viac k tomu, ako vidíte kroky k lepšiemu posilneniu a vymáhaniu rovnakého zaobchádzania na základe rasového alebo um, etnického pôdu, a um, ako to môže súvisieť aj s stratégiou pre Romov a ďalej uh, k rozšíreniu legislatívy proti diskriminácii, uh, kde uh, sme len toto ponechali v úrovni nádeje a aké kroky v tom budú prijaté. Spravedlice parlamentu bude ochotný um, prísť a viesť diskusie s radou, ak to bude potrebné a Myslím, že toto sú veľmi e, dôležité témy, na ktorých by sme mali teraz pracovať. Um, Ďalej pani e, Miriam Dali. Grazie sul President. Um, fil-fatt il-mistoqsija tiegħi speċifikament lil ministru Alf. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka je na ministra Alfana a to k operácia Marnostrom. Vieme, že stovky životov bolo zachránených. Ja som z Malty, z malého štátu Stredomory. Viem, že to je obrovská operácia, ktorá mm, vynakladá veľký tlak na zdroje štátov. Počuli sme, že Taliansko chce, aby EÚ sa viac e, zapájala do tejto operácie. E, mám nasledujúcu otázku. Čo presne očakáva Taliansko? Očakávate, že EÚ prevezme túto operáciu eh, Mare Nostrum a či očakávate eh, finančnú pomoc, keď eh, uvažujeme o tom, že Taliansko platí 9 miliónov eur za mesiac. Čo očakáva Taliansko a aké sú pravidlá angažovania sa, o ktorých uvažujete? Piri. Ďakujem, teraz pani Piri. Um, het is al een aantal Myslím, že sa tu už hovorilo o e, vlastne džihadistoch e, a vlastne tých zahraničných bojovníkov, ktorí pôsobili v Sýrii, v Iraku a vracajú sa. E, ako sa popasovať s touto hrozbou? Môžu môžeme vychádzať z toho, že spravodajské služby budú spolupracovať a na základe toho si vymieňať informácie, ako chcete zabezpečiť zlepš- zlepšenú úroveň spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa predchádzalo radikalizačnému trendu. Pán Hale. Uh, thank you, Chair. Uh, the idea... Ďakujem za slovo. Uh, už viackrát sa hovorilo o kritickej situácii v Stredomorí. Uh, a hovorilo sa už viackrát o tom, že by sme mohli e, znížiť nelegálnu migráciu, ak by sme ponúkli legálne terasy, legálne riešenie ale stále zostáva neriešený ten základný problém. Európa totiž to nedokáže dnes po- poskytnúť prácu e, takýmto e, migrantom, stovkám tisícom, dokonca miliónom. A, a uvedomujeme si, že populácia migrantov sa e, rozširuje a takisto aj v integrácii Európa sa nemôže veľmi chváliť. A toto platí pre migrantov, či už vstupujú na územie EÚ e, e, legálnym alebo nelegálnym e, spôsobom. Chcel by som vedieť, ako chce talianské predsedníctvo riešiť túto migračnú problematiku bez toho, aby sme ohrozovali základné práva týchto migrantov a zároveň bez toho, aby sme otriasli základmi sociálneho štátu. Pán Sachs. Vielen Dank. Ich habe vier bis fünf Fragen. Ich versuche das. Ja mam 4 až 5 otázok, hovorí pán Vos. E, takže ako chceme e, e, zabrániť vlastne tým problémom, ktoré súvisia so správou o NSA. A ďalej sa tu už hovorilo práve na, na zabudnutie. E, skutočne firmy musia mať nejaké pevne vytýčený právny rámec, ak sa to má zabezpečiť. Ďalej boj proti kriminalite na internete e, v zmysle e, toho uznesenia súdneho dvora ohľadom o smernici o ochrane dát. Ďalej Hovorilo sa tu o, o, o nábožensky e, podmienenom fundamentalizme. Takže skutočne prechádzame veľkou skúškou, skúškou nášho uznávania slobod, čo sa týka e, Eurojustu a EPPO pri e, tom Európskom prokurátorovi potrebujeme mať upresnené určité procesné práva. Ďakujem, to bolo presne jedna minúta. Mhm. Pani Mussolini. Prezidenta, Vážený pán predseda, pán minister Orlando vo svojom príspevku nehovoril o občianskej zodpovednosti sudcov. My máme mnoho prestupkových konaní v Taliansku. V Taliansku sa narušila tá dôvera medzi občanmi a justíciou. Práve preto to a potom preplnenosť e, väznic. Je naozaj hanebné, že deti e, e, až do, roku, až do veku 6 rokov môžu zostať s matkami vo väzniciach v rôznych podmienkach. Pán Alfano hovoril o hraniciach, hovoril o terorizme a hovorili ste o Frontexe, ktorý by mal mať sídlo v Taliansku a dokonca aj o um, Frontexu, ktorý by mohol byť Talian. Ako sa má Frontex zapojiť do um, Mare Nostrum? Nepočula som hovoriť o Mare Nostrum, ktoré ktorý až do roku 2007 uh, využíval mnohé milióny um, rozpočtových prostriedkov, 338 miliónov a to nie je málo. Viete, ehm, tí migranti ehm, sú len čísla, nie sú vystopovateľní, sú to len čísla. Čiže je dôležité povedať, čo chcete eh, robiť v ohľadu, ohľadom tohto. Ďakujem, pán Fontana. Grazie, presidente. Buongiorno. Ďakujem. Eh, prajem všetkým dobrý deň. Eh, mám otázku na pána Alfana, čo sa týka operácie Mare Nostrum Chcem sa spýtať, či chce ochraňovať e, osoby, ktoré e, um, sú utečencami kvôli vojnám. E, chcem počuť, ako to budete konkrétne robiť. Ako budete ochraňovať osoby, ktoré prichádzajú vo veľkých množstvách. Tieto osoby nemajú doklady. Ako ich chcete identifikovať? Sú tam nejaké mm, osobné vyhlásenia, možno, že tam sú nejaké komplikované procedúry. A chcem sa spýtať, koľko z týchto osôb sú identifikované, aké percento máte a koľko z týchto osôb e, e, žiadajú o azyl, utekajú pred vojnami, alebo koľko z nich sú potom nelegálni migranti. Tieto osoby, ak sú teda nelegálnymi migrantami, ako s nimi nakladajú talianské úrady, aj keď teda je tu tá európska spolupráca. Lebo existujú obavy, že tieto obrovské toky osôb e, potom voľne môžu cirkulovať po území a e, bezpečnosť Európanov nebude zaručená. Ďakujem. Next is Mr. Pán Sokor? Nie je tu už. Pán Nač. Oh, Mrs. Ogers, here, sorry. I, I thought you were... Prepačte, ja som vás prehliadol. Ja budem veľmi e, stručný E, e, pán Alfano Schengen, e, Rumunsko, kedy hovorí pán Sogor, pán Alfano, hovoril ste o základných právach, keď vidíte, čo sa deje v Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku. Ako teda zabezpečiť uznávanie základných práv? Teraz pán Nať. Not here. Okay. Um, I don't want to sound relieved if nobody's if somebody's not here. You are here. Oh. Sorry. Okay. My apologies. Én uh, Alfano miniszter úrhoz intézek két praktikus kérdést a bevándorlással kapcsolatban. El... Ja mám dve praktické otázky týkajúce sa imigrácie. Musím povedať, že ja zastupujem Slovensko a, a sledujeme naliehavo dianie na Ukrajine. 100 e, e, tisíce humanitárnych migrantov sa môžu ocitnúť na hraniciach EÚ. Sme na to pripravení? Informujeme týchto potenciálnych migrantov o tom, čo ich očakáva? Prvá otázka. Druhá otázka. Nelegálna e, ekonomická migrácia to je veľký problém. Je prevencia možným riešením tohto problému? To súvisí aj s obchodovaním e, e, s ľudskými bytostiami. E, mnohí pod prísľubom Eh, úžasných zárobkov EÚ prichádzajú pokutným spôsobom na EÚ. Možno ak nejaká osvetová kampaň, eh, na ktorej sa podielajú mimovládne organizácie, mm, aj v médiách by sme mali eh, prezentovať, že nelegálni migranti nemôžu očakávať ubytovanie zdarma, dobre platenú prácu, pretože toto im sľubujú tí prevádzači Ja sa pamätám, e, že v dobách e, e, železnej opony my sme nemali predstavu o tom, čo sa deje na západe. A aj keď máme dnes internet, tí nelegálni migranti netušia, čo sa deje za hranicami EÚ. Pani Gabriel? Ďakujem, pán predseda. Pán Alfano, vy ste hovorili o posilnení európskeho zjednotenia ale ja to chápem tak, že budeme mať politiku, e, ktoré ne, ktoré nebudeme mať, nebudú dve kategórie občanov, e, Bulharsko a Schengen, keď sa to posunie dopredu a potom víza z USA a Kanada. Znova sú tu európske, Kanady, e, európske krajiny, kde e, sa princíp reciprocity nerešpektuje, ale vďaka e, bývalej bielapalému parlamentu máme kolektívnu odpoveď, čiže aké sú záväzky taneského predsedníctva. Pán Orlando, Mm, obchod s ľuďmi. Čo sa deje s aplikáciou smernici a smernice z apríla 2011? E, Transponujú členské krajiny a potom mali by sme e, e, sa sústrediť na to, aby sme obete kontaktovali cez sociálne siete. Ďakujem. Pán Jurek je tu. Prihláste sa, prosím. Ďakujem pekne. Ja mám otázku na oboch ministrov, pretože 2 e, milióny Európanov podpísali v minulom roku petíciu jeden z nás, one of us, e, a e, spomedzi nich najväčšou skupinou boli Taliani. Taliansko má osobitný titul, aby riadilo nárok, aby riadilo túto európsku občanskú iniciatívu, to znamená Eh, aby eh, Európska únia nefinancovali eh, potraty v južných štátoch. My sme povinni tam exportovať prácu, investície, solidaritu a nie potraty. Európska komisia odignorovala prakticky túto európsku občianskú iniciatívu, ale internetské predsedníctvo by mala tú príležitosť e, podporiť e, hlavne svojich občanov a e, riešiť túto tému, ktorá je dôležitá nielen pre Talianov, ale pre 2 milióny Európanov. Our penultimate speaker is Mrs. Spinelli. A predposledným rečníkom je pani Spinelli. Grazie, due domande. Ďakujem, mám dve rýchle otázky. Uh, Poprvé, komisár eh, pre migráciu. Eh, chcem sa spýtať, aké bude mať kompetencie, aké právomoci a mm, aké synergie sa vytvorí. A eh, potom program pre Frontex vidíme, že sú tu naozaj bezúkladné situácie, ktoré treba riešiť, vytvorenie humanitárnych chránených koridorov. No a potom druhá otázka, európsky prokurátor chcem sa spýtať pána ministra Orlanda, e, či je realistické, aby sa boj proti mafii e, a e, krímskeho výboru začlenili do tejto otázky, pretože sú tu predsa finančné podvody. Um, ako, to, ako to začleniť do európskeho rozpočtu, pretože mafia má predsa silnú infiltráciu. Ďakujem. Posledným rečníkom je pani Winberg. Ďakujem. Myslím, že ste sa zmienili o tom, že je snahou zabezpečiť spoločnú azylovú politiku v EÚ. Ako to chcete zabezpečiť? Každý štát si, rozhodu, si stanoví, sa rozhodne, koľko príjme ľudí. To skutočne e, je vec národnej kompetencie a e, spoločná e, azylová politika podľa mňa je na najvyššie problematická. Pán Alfano hovoril o o, o, o tom e, e, zabezpečiť peniaze na tie správne veci. E, to sa mi pozdávalo. Ja zastupujem e, škandinávsky štát Švedsko, ktoré prijíma 12 krát viac migrantov ako celý zvyšok Európy. A, a e, to samozrejme kladie nároky na možnosti peňažné aj priestorové. Takže ďakujem trošku sme prekročili pol hodinu a ja chcem poprosiť tlmočníkov, e, e, aby boli ku nám zhovievaví a poskytli nám ešte zo pár minút naviac. E, skutočne je pre mňa veľmi nepríjemné postaviť ministrov do situácie, aby 24 otázok zodpovedali a to za veľmi krátky čas a, a, a aj tak, e, ale musím uznať, že to zhutnenie otázok na jednominútové vystúpenie sa mi celkom pozdávalo. skutočne, aby sme sa mali venovať e, podrobne každej priorite talianského predsedníctva, tak e, potom časovo sa to vymkne e, z rúk. Poprosím koordinátorov aby boli aj ústretoví, predovšetkým voči novým členom. Isto opakujú sa, opakujú sa témy, hovorí sa o tom istom, ale o tom je politika, že treba robiť tieto politické prehlásenia. E, to znamená, e, poprosím pánov ministrov, e, že ak, ak by mohli vyjadriť sa k niektorým otázkam písomne, nech tak urobia. A ja by som poprosil vás oboch, pani ministri, keby ste nejako sklobili tie odpovede do nejakého stručného vystúpenia. Ešte raz ďakujem celému tlmočníckému zboru. Dávam slovo pánovi Alfanovi. A koľko mám čas? Koľko mám času? A minuta, minuta i pol. They all took, to be honest, you didn't do one minute, you all had okay, one and a half minutes. Okay. I looked at the hammer one and a half. Affettuosi saluti. Takže ja vás naozaj veľmi srdečne všetkých zdravím. <laughs> Nie, takže stručne. Uh, takže podľa talianských zvykov 3 minúty, teda podľa talianskej stručnosti. Tak, čo nie 3, ale 2, hovorí pán predseda. Dobre, Takže mm, keď som si vypočul tieto posledné otázky, potvrdilo mi to, že tu máme dve otázky. Vnútorná bezpečnosť, migrácia, terorizmus. My máme povinnosť solidarity a <clears throat> musíme zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov. Stratégia musí byť len tá, že posilníme agentúre, agentúry a že naozaj posilníme našu úniu ehm, a posilníme ju ako aktéra vonkajšej politiky, zahraničnej a politiky. Čiže toto je záležitosť e, aj migrácií. Aj e, to riešenie, ktoré sa týka oddelenia ehm, legálnych migrácií a boja proti nelegálnym migráciám. Čiže z tohto vzrasta naša sila v zahraničnej politike. Ďalej, boj proti zločinnosti a mm, terorizme. My tu zohrávame veľký boj pre našu budúcnosť, lebo v našich rukách je e, možnosť, že presvedčíme európskych občanov je, e, o tom, že Európa je bezpečné miesto. Mnohí kolegovia tu prítomní povedali, že môžeme posilniť agentúry, hovorili o Eurosure, o Europole, potom je tu otázka Cepolu a myslím si, že to riziko, ktorému Európa nemôže čeliť, je to, že nič neurobí. A e, toto je vlastne výzva zo Štokholmu. V Štokholmu sme stanovili riadiace e, usmerňovacie e, e, línie a potom, čo sa skončila tá 5-ročnica zo Štokholmu, tak e, máme za cieľ realizovať aktualizáciu týchto cieľov, pretože my v sektore slobode, spravodlivosti a bezpečnosti môžeme Európu e, popísať ako e, Európu, ktorá nedotiahla veci do konca. Tu vlastne prevážili egoizmy, teda egoizmus jednotlivých členských štátov. A, toto, a tu potom Európa nemôžu vykonať tú úlohu, ktorú od nej očakáva svet. No a um, tu základným kameňom bol práve tretí pilier, kedysi tretí pilier, čiže e, slobody, E, obdobie slobod je e, téma, ktorá sa zakladá na bezpečnosti. Téma migrácií sa dramaticky týka Európskej únie a zároveň vytvára e, práve to čaro, teda očaruje ľudí, ktorí prichádzajú sem kvôli študijným dôvodom a výskumným dôvodom, pretože ich príjmame. A to sú princípy, ktorých sa Európa nemôže zrieť. Takže všetko to, čo sa povedalo v poslednom kole otázok sa uberá tým smerom, že takáto je stratégia pre Európu. My s výborom chceme úzko spolupracovať, s týmto výborom a takisto aj s celým parlamentom. Takže ja pánovi predsedovi chcem povedať, že sme vám plno, naplno k dispozícii, aby sme sa hocikedy vrátili e, do tohto výboru a informovali vás, ako napreduje EU. Ďakujem. Teraz e, posledné závery e, od vás. Mm, pán Orlando, čo sa týka otázky osobných údajov, podľa nás je veľkým politickým problémom to hlasovanie o, o legislatívnych opatreniach je dôležité, aby tá homogenizácia, harmonizácia e, pravidiel neohrozila systém e, záruk, e, ktorými niektoré krajiny ochraňujú um, občianske slobody. Nariadenie hovorí, že e, právo na zabudnutie treba dodržiavať a chceme tomto pokračovať e, v tom, čo urobilo grécke predsedníctvo. Predsedníctvo nechce obísť rozsudok súdneho dvora. Ja môžem povedať len to, čo podľa mňa je veľmi dôležité. E, toto musí napredovať my sme to dali na rokovací pro, poriadok neformálneho stretnutia, aj keď to bolo objektívnym problémom. Išlo hlavne o spracovanie údajov, um, ktoré majú k dispozícii um, verejné správy. Neviem, či sme urobili všetko to, čo bolo dôležité, ale podľa mňa by sme mali venovať úsilie Um, to, tejto téme a my všetko pozitívne budeme príjmať. Čo sa týka Európskej prokuratúry, možno to troška zjednoduším. My si nemôžeme dvole, dovoliť um, povedať, že um, je to nedôležité. My musíme mať konsenzus. Nemôžeme mať takú hypotézu, že to bude tá prokuratúra len nejaká koordinácia inštitúcií. Musí to mať predsa autonómnu funkciu. A toto je rovnováha, ku ktorej musíme dospieť. A musí to byť dostatočný bod pre rovnováhu, aby sme dosiahli taký konsenzus, kde zastúpenie e, bude rovnaké. My nemôžeme ochudobňovať o funkcie inštitút, ktorý nezodpovedá tým ambíciám, ktoré by sme mali mať. E, pani poslankyňa Spinelli, myslím si, že ak podvody proti EÚ robí mafia, tak je jasné, že mafia bude predmetom e, činnosti Európskej prokuratúry. V súčasnosti je veľmi ťažké definovať kompetencie prokuratúry a bude veľmi e, ťažké urobiť niečo, aby sa to podobalo na talianský zákon 416b. Čiže preto si myslím, že dôležité kroky vpred môžeme urobiť na inom fronte a to, to bude harmonizácia um, hmotného práva, ktorý sa týka zabavenia a konfiškácie. Čiže ja som to hovoril, že to môže byť realistické a v tomto polroku môžeme urobiť krok vpred. Mm, no a o témach, ktoré sa týkajú našej krajiny, budem hovoriť s ľuďmi, ktorí sú z našej krajiny. Kolegovia, chcem eh, um, vám povedať eh, v závere eh, to, čo povedali poslanci, že sa teším na spoluprácu s vami, hlavne v oblasti rozvoja bezpečnostnej stratégie EÚ a že sa tešíme na pokrok vo e, veci nariadenia smernice a na debata o Stredmori a tiež vo veci súdnej spolupráce a ďakujeme vám za spoluprácu, ktorú ste nám doteraz venovali a ďakujeme aj za vašu dnešnú prítomnosť a ďakujem aj poslancom za ich trpezlivosť.